Rada by som začala našu schôdzu. Poprosím vás, aby ste sa posadili. E, takisto aj predstaviteľov Poľska by som požiadala. Vážení kolegovia, dnes e, v našom výbore sa oficiálne e, začína írske predsedníctvo. Od začiatku januára sme rokovali s írským predsedníctvom, ale dnes poprvýkrát máme tu pána ministra Brendana Holina, e, uradujúceho predsedu rady. E, má na starosti koheznú politiku e, počas írskeho predsedníctva. Pán Holin je ministrom verejných výdavok a reforiem. Takže vítame vás a samozrejme, že máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ctení poslanci, dámy a páni. Chcel by som e, e, vyzvihnúť e, kravatu pana Van Roje, to je prejav solidarity. Naozaj je to viazanka írskeho predsedníctva. Ďakujem vášmu výboru za možnosť stretnúť sa s vami dnes. Teším sa na výmenu názorov v oblasti verejnej politiky a myslím si, že všetci budete so mnou súhlasiť, že táto politika je e, základom nášho návratu k hospodárskému rastu. Počas ostatných mesiacov v rámci príprav na írske predsedníctva e, e, Rady ministrov mal som možnosť stretnúť sa s vašou ctenou predsedničkou, s viacerými spravodajcami, ktorí majú na starosti legislatívny balíček koheznej politiky. Považujem e, tieto diskusie za veľmi užitočné. Chcel by som využiť e, túto návštevu v Bruseli a po, po, e, nadviezať na tento dialog, ktorý bol podľa mňa veľmi užitočný. Umožnil nám vytvoriť spoločné chápanie práce, ktorú máme odviesť počas nášho predsedníctva. Teším sa na úzkú spoluprácu medzi írským predsedníctvom rady a vami, členmi výboru REGI, počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Rok 2013 E, znamená 40. výročie e, pristúpenia Írska e, do Európskej únie. V tom čase to bolo Európske hospodárske spoločenstvo. Členstvo zohralo obrovskú úlohu v sociálnom a politickom vývoji počas ostatných 40 rokov. V ostatnom čase Európska únia bola kľúčovým partnerom v programe hospodárskej obnovy Írska. Mali sme zložitú úlohu, Museli sme opraviť hospodárstvo a verejné financie Írska. Sme však odhodlení, odhodlení zdolať e, e túto výzvu a vrátiť e, Írsko e, na e, kolej bežného financovania trhovými prostriedkami. Sme presvedčení, že členstvo v Európskej únii má životne dôležitú úlohu z hľadiska hospodárskej obnovy a budúcnosti krajiny. Sme odhodlení podporovať e, e, hodnoty únie a používať e, komunitárny prístup v našej práci. Došlo k viacerým zmenám v únii, odkedy sme vstúpili do nej v roku 1973. Nielen, že členstvo sa zvýšilo z 9 na 27 a skoro 28 členských štátov, ale samotná podstata únie sa rozšírila a prehlbila veľmi sa zvýraznila úloha Európskeho parlamentu. Táto e, posilnená úloha parlamentu, e, e, to je niečo, čo osobne ocením. Predstúpil som pred vami ako dohodlený poslanec. Budúci mesiac bude znamenáť už 30-ročné pôsobenie v Výrskom parlamente. Pôsobil som v Hornej dolnej komory, jeden čas som eh, bol podpredsedom eh, dolnej komory. To sú skúsenosti, ktoré využívam v úlohe ministra verejných výdavkov a reforiem. To je nové portfólio vo vláde eh, v rámci reforiem. Ide mi o to, aby sme zmodernizovali činnosť Národného parlamentu, najmä v oblasti parlamentných šetrení s tým, aby sme posilnili a prehlbili úlohu poslancov počas, po kríze, prepačte, e, e, verejnosť e, sa veľmi zaujíma o systém štátnej správy a potrebuje reformy. Vysoko e, aj e, novú posilnenú úlohu Európskeho parlamentu, parlament, ktorý sa plne angažuje pri stanovení legislatívneho rámca v obl- širokých oblastiach, vrátane kohézii. Toto všetko by malo e, priblížiť Európu k občanom a to e, treba osobitne vyzdvihnúť v tomto roku, roku občana. Som veľmi rád, že írsky parlament mal možnosť vypočuť si e, pána predsedu Šulca a že e, e, naša vláda sa zúčastnila, predstaviteľ vlády sa zúčastnili konferencie predsedov, to isté urobím čo skoro aj ja. Myslím si, že vytvorilo to veľmi dobrú atmosféru pre našu interakciu a chcem vás ubezpečiť, že moji spolupracovníci a ja budeme konstruktívne spolupracovať s vami. Teraz už Írsko je po 7 krát predsed, dajúcou krajinou rady. Pre nás, eh, pre našu vládu, pre eh, ľud to je obrovská príležitosť. Eh, toto predsedníctvo naozaj preukazuje, že ide o úniu, o štruktúru, ktorá musí vyhovieť aj veľkým, aj menším štátom. Preukazuje to, že aj menšie krajiny, ako je Írsko, môže zohrávať kľúčovú úlohu pri formulovaní európskej politiky, pri ďalšom prehlbovaní Európskej únie E, v minulosti sme mali e, určité úspechy, avšak e, sme si vedomi toho, že úspech nepríde náhodou, je to výsledkom usilovnej práce a odhodlanosti. Toto predsedníctvo poskytuje Írsku možnosť preukázať, že sme konstruktívnym, odhodleným členom a že patríme do prostredia rozhodovacieho procesu. Vnímame sa ako krajina, ktorá sa obnovuje, ktorá pomáha hýbať obnovou Európy. Domnievame sa, že budeme vedieť riešiť európske problémy a tešíme sa na úzku spoluprácu s partnermi s tým, aby Únia vyvstala, zdolala súčasnú eh, hospodárskú krízu, bola silnejšia. V žiadnom prípade samozrejme nepodceňujeme eh, úlohy eh, chceme, aby naše predsedníctvo bolo spravodlivé, aby sa sústredilo na výsledky, E, úzko spolupracujeme so všetkými partnermi, so všetkými inštitúciami únie s tým, aby sme posunuli dopredu e, náš program, aby sme konali konstruktívne cestou zhody. E, to, na, to sa nám osvedčilo v minulosti a chceli by sme to zopakovať počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Pri e, e, našich kontaktoch s Európskym parlamentom írske predsedníctvo sa bude snažiť e, predostrieť e, odsúhlasenú pozíciu rady e, Zároveň si uvedomujeme a respektujeme prerogatívy, ktoré má Európsky parlament. Ako spolu eh, legislatíve som si eh, vedomý toho, že iba eh, vďaka úzkej konstruktívnej spolupráci s parlamentom budeme môcť naplniť naše ambície. Preberáme predsedníctvo v čase, keď Írsko únie čeli obrovským výzvam. Už som o tom povedal. Únie zohráva životne dôležitú úlohu v procese hospodárskej obnovy všetkých členských štátov. Hlavnou strategickou prioritou predsedníctva bude zdôrazňovať potrebu e, rozbehnúť hospodárskú obnovu cestou posilnenia konkurencie schopnosti, vytvárania pracovných miest. Témou nášho predsedníctva je stabilita, pracovné miesta a hospodársky rast. Program predsedníctva e, e, e, stanovuje hmatateľné rozhodnutia, ktorými budeme presadzovať strategické priority predsedníctva budeme sa zapodovať rokovaniami v deviatých formáciách rady, budeme diskutovať s parlamentom o všetkých otázkach. Tento program je založený na troch základných princípoch. E, obnova, e, e, ktorá musí byť dlhodobá, investície do hospodárskeho rastu, ktorý bude vytvárať pracovné miesta a podporovať naše zdroje a budeme spolupracovať s našimi partnermi v Európe a po celom svete. Ako už som povedal úvodom, súdržnosť je základom agendy rastu a jedným, je jedným z nástrojov na investície na podporu hospodárskeho rastu a pracovných miest s tým, aby sme naplnili e, cieľi Európa 2020. 40 e, e, rokov skúsenosti nás naučili tomu, že kohezná politika predstavuje jeden z úspechov Európy, je základom integrácie solidarity a preukazuje, že slova ako solidarita a integrácia majú skutočný význam. E, táto politika zohrala obrovskú úlohu pri e, redukcii e, hospodárskych a sociálnych rozdielov a posilnila súdržnosť v Únii, kde žije 500 miliónov obyvateľov v 27 členských štátoch vo vyše 200 regiónov. Finančné investície z rozpočtu Úniu sú dôležitou pakou, ktorú majú k dispozícii členské štáty a regióny, aby mohli realizovať zmeny, aby povzbudzovali rast írskej skúsenosti kohezného financovania ako dobre viete, sú veľmi pozitívne. Kohezná politika zohráva dôležitú úlohu e, v rozvoji nášho hospodárstva. Jedinečným e, príkladom prínosov tohto e, financovania je program PIS, program mieru a zmierenie v Severnom Írsku a v pohraničných oblastiach Írska tak aby sme to správne nazvali. Je to osobitný e, program, ktorý z časti e, sa e, financuje z Fondu regionálneho rozvoja. Cieľom programu Mier je podporiť vytvorenie pokojného, stabilnej, pokojnej, stabilnej spoločnosti s tým, aby sme zmierili jednotlivé spoločenstva a prispeli k vytváraniu spoločnej skúsenosti a spoločnosti pre každého. Únia e, vždy e, e, odhodlne podporovala mier vo všetkých kútoch únie. O tom svedčí aj udelenie Nobelovej mierovej ceny. E, to e, kohezná politika súvisí s e, rokovaniami o viacročnom finančnom rámci. Nie dohoda v novembri bude samozrejme znamenať určité dopady na harmonogram príprav legislatívneho balíčka. Predsedníctvo samozrejme bude respektovať obvyklý legislatívny postup. Mojou ambíciou je to, aby sme e, sa dohodli ako spolulegislatívci na celom balíčku počas e, nášho predsedníctva, počas nasledujúcich šestých mesiacov e, som presvedčený na základe doterajších diskusí, že výbor zdieľa tento názor cieľom. Je to, aby sme ako spolulegislatívci zabezpečili, aby všetci tí, čo sa zúčastňujú na programovaní, zabezpečili právnu istotu, aby sme to mohli v roku 2014 2014 e, robiť štrukturovanie. Ako viete, rada e, z časti schválila všeobecný prístup vo viacerých tematických blokoch v apríli, v júni, v oktobri a v novembri minulého roku. Títo prvky, prvky, ktoré sú ešte stále otvorené v Rade, zahrňujú záverečné stanovenia, úvodné stanovenia e, a európske e, zoskupenia e, a, a zmenujúce legislatívne akty. Dúfam, že v Rade sa nám podarí dosiahnuť dohodu vo februári tohto roku. Chcel by som vyzdvihnúť cyperské a dánske predsedníctvo za ich snahu a za veľké výsledky, ktoré dosahli pri riešení tohto e, zložitého legislatívneho palíčka. Takisto by som chcel pripomenúť významný príspevok polského predsedníctva na začiatku tohto procesu v roku 2012 je vhodné vyzdvihnúť aj pokrok e, na tomto legislatívnom e, balíčku v parlamente výbor regií preukázal, že má e, progresívny prístup k viacerým legislatívnym spisom, ktoré závisia od viacerostného finančného rámca. Okrem toho, značný pokrok sa dosiahol e, v trialógu, ktorý sa začal v septembri. E, predovšetkým ide o kompromis z decembra minulého roku ohľadom strategického programovacích prvkov nariadenia o európskych sociálnych fondoch. Preto si myslím, že tento proces e, sme, e, do tohto procesu tohto roku sme vykročili e, správnou nohou, avšak nechcem podceňovať rozsah úloh, ktoré musíme vyriešiť, keď chceme dosiahnuť dohodu o tomto balíčku s tým, aby čiastočné dohody operačné programy sa mohli začať v 27 členských štátoch a po vstupe Chorvátska v 28 štátoch aj vo všetkých regiónoch. E, e, e, v celej Európe regióny sa zúčastňujú koheznej politiky a preto si uvedomujú, nakoľko je to dôležité pre našich obyvateľov. Máme spoločnú zodpovednosť a máme spoločné ambície. Chceme dosiahnuť čím skôr dohodu. V ráde si vážime konstruktívnu účasť parlamentu a to umožnilo dosiahnuť kompromis v bloku strategického programovania a jeden a druhý legislatívny orgán musia pokračovať v konstruktívnom e, prístupe s tým, že e, máme ešte otvorené úlohy v mene predsedníctva. Môžem ubezpečiť výbor, že som odhodlaný spolupracovať e, s parlamentom, aby sme ako spolulegislatívci dosiahli tento cieľ. Moji spolupracovníci sa venujú trialogu vo výboroch a dobre sa to vyvíja vzhľadom na pokrok dosiahnutý počas írskeho, cyperského predsedníctva. Samozrejme, medzi jednotlivými stranami sú určité rozdiely, ktoré treba mm, prekonať, ak chceme dosiahnuť dohodu e, k letu tohto roku. Predsedníctvo, ja osobne a moji spolupracovníci vám k dispozícii kedykoľvek. Teším sa na to, že budem sa môcť vrátiť e, predstupy pre tento výbor a ku koncu nášho predsedníctva oznámiť vám dosiahnutý pokrok. Záverom, pani predsednička, ďakujem pekne za príležitosť, za možnosť osloviť vás. Poviem to po írsky. Dvaja With our twin eyes. Dvaja dokážu to, či nedokáže jeden. A, takže teším sa na konstruktívnu výmenu názorov. Thank you very much indeed. Uh, Ďakujem pekne pán minister. A v súlade s našou tradíciou by som rada poprosila koordinátorov politických skupín, takže Lambert, Nemáš žiadnu inú možnosť, len začať túto diskusiu. Áno, eh, som eh, veľmi rád, že sme si vypočuli tento prejav aj po eh, dnešnom prejave pána Kamerona. Ste veľmi presní, veľmi presvedčiví. Samozrejme, aby som sa dostal k jadru veci konzistentnosť. E, to počujeme a také sú naše očakávania. Predovšetkým konzistentnosť je veľmi dôležitá u nás vo výbore REGI. Uvedomili sme si, že čokoľvek sa udeja, udeje určite tu bude viac než 300 miliónov v našich fondoch, e, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky polnospodársky fond pre rozvoj vidieka, kohezný fond, sociálny fond a tak ďalej. Takže toto je pre všetkým investičná politika. Je veľmi dôležité to mať na pamäti a hovoriť o predovšetkým o nástrojoch, ktoré máme teraz v legislatíve, a e, je potrebné presvedčiť e, je to teda naša úloha, nás ako zákonodarcov a tiež e, ľudí na rade, e, o tom, že je treba urýchliť tieto rokovania, tieto prípravy, dosiahnuť partnerské dohody. Pretože nemôže e, nastať taká situácia, že v roku 2014, možno pol roka, bude jednoducho stratené obdobie preto musíme mať istú ambíciu e, diskutovať a snažiť sa tento proces urýchliť, e, tak aby sme dosiahli pokrok v nasledujúcich mesiacoch. Takže to je moja prvá poznámka. Druhá poznámka. E, sa týka programu a e, sú tu isté stretnutia, ktoré mi chýbajú. E, vidím, že tu stretnutie e, ministrov pre všeobecnú, teda Všeobecnej rady a myslím si, že Samozrejme teda vieme, že s odpovednosťou parlamentu je pripravovať, navrhovať tiež legislatívu a sú tu veci, ktoré sú samozrejme pre nás dôležité v tomto spolurozhodovacom procese sú niektoré články, ktoré e, samozrejme beriete do úvahy v navrhovanej e, legislatíve, ako napríklad e, stanovenie stropov a ďalšie články, ale určite musia byť isté pravidlá pre vyjednávanie, pri rokovanie. Vieme, že je tu aj časový tlak a ja by som chcel počuť, že či všetky tieto body či sú e, priateľné, e, alebo respektíve, či môžeme o tomto rokovať. E, toto je veľmi dôležité. Musíme sa snažiť ukončiť našu prácu na rôznych nariadeniach. A možno, že moja posledná poznámka, pretože viem, že ešte je tu veľa kolegov, ktorí by sa chceli ozvať, synergie medzi jednotlivými fondami. E, inovačná e, únia a tak ďalej. Keď sa pozrieme na viacročný finančný rámec, e, keď sa pozrieme na to, čo sa robí s rozpočtom v oblasti vedy a výskumu na tie tematické priority, na to využívanie regionálnych fondov, Myslím si, že by tu mohla byť veľká synergia v nadchádzajúcom období e, v, v znalostiach, e, vo vzdelávaní, v infraštruktúre, predovšetkým z regionálnych fondov. Myslím si, že je potrebné e, pre našu globálnu konkurencie schopnosť a e, pre zvýšenie zamestnanosti, pre ľudí, ktorí e, sú teraz mimo pracovného trhu. A možno, že by ste sa mohli vyjadriť aj k tomuto e, bodu. Takže na záver sa už len chcem poďakovať za to, že ste prišli a povedať, že som presvedčený rovnako ako vy, že môžeme počas vášho predsedníctva, počas tohto pol roku môžeme dosiahnuť dohodu. Nemôžeme prísť, e, vstúpiť do roku 2014 e, počas volieb a povedať našim občanov, že celý ten rok 2013 e, sme jednoducho len tak premerhali, že nemáme funkčné politiky, funkčné nástroje. Nemôžeme sa pozrieť našim občanom do očí. Európska rada 7. a 8. februára sa udeje, teda sa bude konať. E, to je veľmi dobré, to nám dáva nádej, že e, sa e, bude rokovať o rámci. To je naozaj e, základná podmienka pre našu politiku, pre vytváranie politiky. Samozrejme sú tu finančné dôvody, že máme dostatok peňazí a tak ďalej. Vieme, že o tomto musíme debatovať, ale ten systém príde a myslíme si, že som presvedčený teda, že sa nám to podarí na čas. A preto dúfam, že e, so mnou súhlasíte. Ďakujem pekne za tieto záväzky. E, ja dúfam, že si uvedomujem, uvedomuje, že čo si teda povedal, že si sa teraz odhodlal dať vlastne taký ten záväzok. A ja samozrejme, ja viem, že ten e, posol dobrých správ toho nechajú nažive. Takže teraz by sme si chceli to isté vypočuť od socialistov Georgios Stavrakakis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, v mene Konstance Krell, našej predstaviteľky, ktorá bohužiaľ dnes nemohla sa zúčastniť dnesného zasadnutia, takisto v mojom osobnom mene, mene našej politickej skupiny, by som vás chcel čo najsrdečnejšie eh, e, uvítať v tomto, e, na tomto výbore. A pokiaľ ide o koordináciu, ako aj rokovanie ohľadom sociálnej a ekonomickej kohezii, počas toho trialógu 13. decembra parlament a rada sa dohodli na tom, pokiaľ ide o e, celé strategické naprogramovanie, čiže istotu v tom programovaní, ktorá bude realizovaná v nasledujúcom období. Takže máme tu rôzne oddelenie na vládnej úrovni, ktoré sa začínajú pripravovať, pokiaľ ide o, o blížiace sa obdobie. obdobie. Všetko to bolo v, eh, v, v, v duchu konštruktívnej spolupráce a dúfam, že aj tieto rokovania medzi jednotlivými štátmi budú plodné a že budeme mať tento nový kohozný balíček pod eh, írskou záštitou. Tak ako ste už povedali vy, pán minister, rada musí podporovať rozvoj, rast. A toto všetko totižto je prirodzene súčasťou politiky rozvoja. Kohezná politika je len nástrojom. Je to ten najdôležitejší ale nástroj pre Európu, aby sme znížili tie a zmenšili nerovnosti, rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, aby sme šírili a podporovali rast, ako je konkurenciaschopnosť, aby sme vytvorili nové pracovné miesta, ktoré teraz chýbajú. Ešte predtým, než ukončím tento môj príspevok, dovolte mi, aby som sa dotkol jedného bodu, ktorý mi leží na srdci už od začiatku rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci. E, možno, že aj e, pán Van Rompuy už e, niečo vo svojich príspevkoch o tomto spomenul. Od začiatku sme mali veľa tém, o ktorých sme diskutovali. Museli sme využiť ako určité karty pri rokovaniach, také prvky, ktoré sa týkali kohezie a ktoré sa odvolávali aj na proces polorozhodovania spomenutý v Lisabonskej zmluve. Toto všetko bolo prerokované aj v rámci nášho výboru a takisto aj v rámci Európskeho parlamentu. Ako chcete tento veľmi obťažný balíček spravovať, riadiť, a pretože všetci sa snažíme, aby to bolo završené optimálnym úspechom a dobrou prácou. Avšak keď naša práca bude korunovaná úspechom, nebude to úspech len vášho predsedníctva, ale všet, bude to úspech pre všetkých európskych občanov. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Teraz menej liberálov. Pán Gallinger. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani prezidajúca. V prvom rade by som chcel uh, privítať pána kolegu, s ktorým sme viac rokov pôsobili v írskom parlamente. Je tam veľmi rešpektovaný, som veľmi rád, že prišiel sem, aby nám povedal stručne o prioritách E, e, predsedníctva na dôležitom zasadnutí výboru e, regií. Hovorili ste o tom, že regionálna kohezná politika zohráva dôležitú úlohu aj v hospodárskom rozvoji krajín. Najmä je to dôležité pre región, ktorý tu zastupujem. Predstavte si mapu Írska, ak sa pozriete na moje grovstvo, to je niečo ako Aliaška, Írska. Na jednej strane máme Atlantik, na druhej strane Severné Írsko to je niečo ako e, e, autonómna republika, ale veľmi nám prospelo členstvo v Európskej únii všetky tieto roky. Pán minister spomenul mierový proces počas e, predchádzajúceho parlamentu som bol v čase, keď sa ohlasilo zastavenie bojov. Predseda komisie Loro to uvítal a povedal, že Európa na to bude reagovať pozitívne a prakticky. A Samozrejme, realizácia programov trvá nejaký čas, ale reakcia bola okamžitá. Európska únie e, e, zvyšila svoj príspevok e, pre fond medzinárodnej pomoci, ktorý bol vytvorený v roku 1995 a to vytvorilo tisícky pracovných miest v pohraničných oblastiach a bolo veľmi dôležité z hľadiska mierového procesu. V tom čase komisia za podpory parlamentu to bola jednomyslná podpora parlamentu. Komisia sa rozhodla, že vytvorí program e, mieru a zmierenia. Trochu nás znepokojovalo, že finančné prostriedky budú pochádzať na úkor ostatných e, fondov, ktoré poskytovali e, pomoc hraničným, pohranič, hraničným regiónom, ale tak tomu nebolo. Zobrali sme si ponaučenie a sa vyšlenili dodatočné prostriedky pre fond zmierenia. Európska únie E, prispela 275 miliónmi do tohto mierového fondu a v tom čase premiér, e, e, teda premiér, keď oslovil parlament v Strasburgu, spomenul mierový proces a požiadal, aby finančné prostriedky sa naďalej poskytovali pre tento fond. Ten region, ktorý tu zastupujem, je zo severu, zo západu, E, e, Írska, to bol predtým e, region cieľa 1. To bol pohraničný región a veľmi mi záleží na tom, aby náš región mohol naďalej využívať dodatočné prostriedky. Trochu ma však znepokojuje nasledovné. V dôsledku investícií začiatkom e, e, rokov 2000, e, tohto 10 ročie ten región sa považuje za viac vyspelý. Avšak pre väčšinu obyvateľov málo sa zmenilo s výnimkou cestnej siete. A táto zmena pre nás nie je veľmi výhodná pretože VVP na jedného obyvateľa e, predstavuje viac ako 90 e, priemeru EÚ. To sa e, určuje kategorizáciu regionov. Treba však zohľadniť tú skutočnosť, že nezamestnanosť v tomto regióne je najvyššia, je to 16,5 a zamestnanosť predstavuje, je o 20 nižšia ako priemer Európskej únie. Chcel by som e, požiadať pána ministra, či by nemohol sa e, uchádzať o to, aby v rámci MFF na obdobie, nasledujúce obdobie by sa e, mohlo robiť opatrenia pre regióny. Sú tu viaceré regióny a členovia výboru by sa mohli za to prehovoriť E, trpia e, e, dôsledkami hospodárskej krízy a nezamestnanosti. Došlo k zmene kategorizácie regiónov a hľadáme všetci určité precedencie. Existujú také precedencie, napríklad v roku 2007 v 20 krajinách existovali regióny, ktoré boli schválené na účely e, poskytnutia dodatočných e, prostriedkov, či už e, z fondu pomoci alebo osobitného fondu, treba naďalej rozvíjať periférne regióny Írska v ostatných 27, 28 štátoch únie. Sú osobitné prípady, netreba nás postihovať pretože e, referenčne v dobe 2007 až 2009 mm, mm, sa skončila. Situácia nie je taká rúžová, ako by sme si to chceli mm, vidieť. Chcel by som vás vyzvať, aby ste toto zohľadnili a môžem vás ubezpečiť, že parlament vás v tejto veci podporí. Prajem veľa úspechov počas vášho pôsobenia a som presvedčený, že to bude úspešné. Mali sme 6 úspešných predsedníctiev a som presvedčený, že pán minister a jeho kolegovia zabezpečia úspešné predsedníctvo na rovnakej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by som chcela poprosiť pána ministra, aby zareagoval na tieto pripomienky. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Na úvod by som sa chcel poďakovať pánovi pán Nyselrojovi za veľmi pozitívny prístup a za taký rozhodný prístup, za to, že uznal, že sú tu prekážky, ale že si musíme tiež stanoviť naše ambície a ciele v súlade s našim programom E, ja nebudem komentovať e, pre pána Camerona. Samozrejme, všetci sme si veľmi pozorne vypočuli slova britského premiéra. Ale pokiaľ ide o tie hlavné fondy, sú veľmi dôležité a myslím si, že zo začiatku boli charakterizované hlavne ako investičné fondy. A to je veľmi dôležitá myšlienka, že to, tu nejde iba o také prerozdelenie fondov, ale o cielené využitie fondov e, na podporu rasty a zamestnanosti, na odstránenie rozdielov v rámci únie. A ja som to aj povedal vlastne z toho vlastného pohľadu, že je dôležité nielen z toho ekonomického pohľadu, ale aj z politického, aby e, e, tým cieľom súdržnosti e, bolo dosiahnuté, bolo dosiahnuť spoločné podobné štandardy alebo podobný štýl života, úroveň života a pokiaľ ide o dohody, o čom hovoril druhý ročník, sú isté individuálne programy, na ktorých pracujú niektoré vlády. Samozrejme, to je dobré a treba myslieť na to, že samozrejme ešte tie špecifické veci treba dohodnúť, ale tá všeobecná štruktúra je už známa, aj ten všeobecný balík a na tomto budeme naďalej pracovať. Pokiaľ ide o konkrétne otázky, na ktoré sa spýtal pán Van Nistelrooy, Eh, MMF a legislatívne nástroje, ako to bude prepojené. Eh, myslím si, že na to poukázal aj eh, pán kolega Stavrokakis v súvislosti s tým, ako my z rady budeme vnímať ten pokrok, ako chceme, aby sme na, napredovali. A môžem vás ubezpečiť, že Samozrejme dúfame, že sa nám podarí ukončiť rokovania o MFF 7. Eh, a 8. februára na rade. Sú tu náznaky, že to je pravdepodobný alebo bude pravdepodobný výsledok rady. Ja teda naozaj dúfam, že to tak bude. A eh, predseda rady eh, aktívne debatuje a rokuje so všetkými zainteresovanými stranami a 4. februára sa stretnem s ním aj s predsedom parlamentu, aby sme finalizovali e, tieto otázky a e, určite vy ako parlament musíte tiež tomu dodať alebo do toho vložiť e, svoju časť. A už aj môj predchodca jasne povedal, že e, treba sa zamerať na to, aby sme spoločne udržali e, tento balík súdržnosti. To bolo veľmi dôležité pre predchádzajúce predsedníctvo Cyperské, ako aj pre nás. A ja viem, že sú tu niektoré hlasy, ktoré budú naznačovať, že ak sa nejako zdržíme, e, tak e, respektíve ak to oddialíme, tak možno by sme dosiahli viac v oblasti súdržnosti, ale ja si nemyslím. E, myslím si, že keď sa rozhodne o tom balíku, tak tie konkrétne otázky tých legislatívnych balíkov samozrejme prídu tu, tu sa dopracujú a potom pôjdu na to bežné legislatívne konanie. A parlament, ja som si istý, že e, bude tiež spolu určovať, e, ako bude vyzerať tento balík, ako budú vyzerať tieto legislatívne návrhy. Ja sa dúfam, že sa dostaneme do tejto fázy e, tak, že názory rady a názory parlamentu že sa nejako zosúladia v záujme toho spoločného cieľa, aby sme mohli pracovať na týchto dohodách, partnerských dohodách a aby ľudia ten budúci rok mohli mať už k dispozícii tie konkrétne programy. E, pokiaľ ide o konkrétne otázky ohľadom synergie, samozrejme môžem súhlasiť s, vami, s vašimi pripomienkami. E, e, môj kolega, pán minister Sherlock, veľmi aktívne sa angažuje v oblasti programu Horizon 2020. Je naozaj veľmi dôležitý na zabezpečenie konkurencie schopnosti Európy. To, aby sme zostali vlastne na, na tej vedúcej pozícii na svetovej scéne, ale samozrejme musí tam byť aj istá rovnováha. To je úloha dialógu a trialógu, aby sme túto rovnováhu našli politická konzistentnosť, na ktorú poukázal pán Stavrokakis. E, e, ďakujem vám veľmi pekne, že ste o tom hovorili. Samozrejme s tým súhlasím a budeme sa to snažiť presadzovať v našej práci. A teraz sa obrátim na môjho dobrého priateľa pána Galagera, s ktorým som pracoval bok po boku v v parlamente aj v rade. Pán Gallagher bol zodpovedný za oblasť rybolovu a jeho eh, kraj, región Delagor, eh, je naozaj eh, periférnou oblasťou. Ja som z oblasti Wexford, som na opačnej strane, ale samozrejme obidve, obidva kraje sú nádherné miesta a ja musím povedať, že kohezné fondy zohrali veľmi dôležitú úlohu pri formovaní, tvarovaní e, krajiny e, v oboch našich krajoch. A e, myslím si, že týmto smerom by sme mali pokračovať. Treba toto pochopiť, aby sme naďalej v tej našej práci pokračovali, aby tam tá bola kontinuita, aby sme to podporovali v kultúrnej, sociálnej, ekonomickej oblasti. A ešte sú tam dve konkrétne veci, ktoré by som chcel povedať. Pán Gallagher spomenul mierový proces, a, ktorý som teda spomenul aj ja. Bol, e, uzna, bol uznaný jedinečný prínos Európy ku stabilizácii situácií v Severnom Írsku. E, budúci e, týždeň pán komisár Hahn e, organizuje podujatie tu v Bruseli, na ktorom sa tiež formálne uzná tento úspech využívania kohezných fondov a prínosu Eh, ich eh, využívania eh, v rôznych oblastiach a tohto podujatia sa zúčastnia aj významní predstavitelia našej krajiny. Samozrejme, ja som tu v mene predsedníctva, menej rady. Takže nechcem hovoriť e, konkrétne o regiónoch e, Írska, ale myslím si, že pán Gallagher veľmi dobre poukázal na tie e, prechodné regióny a na to, čo zažívajú predovšetkým v týchto ťažkých, turbulentných časoch tá stará myšlienka, ktorú sme mali, že vývoj alebo rozvoj vždy išiel len nejako smerom nahor, to už nie je platné. A ja som sa o tom rozprávala aj s komisárom a som veľmi rád, že parlament má na túto tému tiež názor. Má názor, že vie o tom, že sú tam regióny, ktoré vyzeralo teda, že prešli cez tú 90-percentnú hranicu, ale že nakoniec teda k tomu tak nedošlo a že sa pozrieme na to, aby sme, mohli, e, aby sme sa mohli uistiť, že ten vývoj, ten rozvoj v tých regiónoch bude pokračovať. Ďakujem pekne. A teraz poprosím pána Francuasa Alfonsiho. Pán predsedajúci, Pán eh, vysoký predstaviteľ Írska, najprv chcem povedať, že politická skupina zelených eh, musí zdôrazniť spokojnosť eh, s tým, že tu máme predsedníctvo takej krajiny, kde zelená je naozaj symbolom tejto krajiny. Takže pre nás je to taká motivujúca zložka mať vaše predsedníctvo. Okrem toho aj v tom nasmerovaní vášho prejavu, takisto vo vašho prejavu vášho premiéra e, v Štrásburgu, my sme si pochopili, že máte e, naozaj tú európsku otvorenosť ducha a dokonca, že môžeme z vašich slov cítiť dôveru v európsku výstavbu, tú vôľu. S týmto súhlasíme v tejto ťažkej dobe, ktorú zažívame teraz, e, celá Európa a myslím si, že je veľmi dôležité, aby tu bola táto vitalita, optimizmus, ktorú vy e, tu predstavujete a ktorú sme zacítili, pocitili e, vo vašich e, prejavoch. Pokiaľ ide o regionálny rozvoj vzhľadom na ťažkosti a pokiaľ ide o rokovania v, pri viacročnom finančnom rámci, tak ako to vidíme a počúvame aj v kuluároch, že tie rokovania budú môcť byť ešte ťažšie počas nasledujúceho samitu vzhľadom na to, čo bolo doteraz oznámené zo strany komisie. Myslím si, že v koheznej politike, čo je potrebné chrániť, je tá nová štruktúra, tá nová výstavba, ktorá bola predložená komisiou a ktorá bola validovaná parlamentu s implementáciou týchto medziregionálnych eh, stupňov, pretože to je veľmi dôležité, ako môžeme pretaviť eh, koheznú politiku do dlhodobého hľadiska, poskytnúť jej tú flexibilitu pre regióny, ktoré eh, zažívajú tvrdú recesiu a je to, akýsi narazník, je to akási narazníková zóna preto, aby mohli opätovne vyskočiť, odraziť sa pretože ide o regióny, ktoré sú v ťažkej situácii, veľmi ohrozené, musia konkurovať veľkým mestským strediskám, veľkým bohatým regiónom, ktoré zrejme majú oveľa viac ekonomických výhod a ich situácia je úplne odlišná. Kohezia v Európe ešte nie je úplne zabezpečená, je to veľmi dlhá práca a dlhodobá záležitosť. Vy s Írskom tu predstavujete iný akcept, s ktorým sa nám veľmi páči, čiže vlastne periférne zóny zakomponovať do tohto. Štruktúralne tá situácia e, je tu, sú tu určité nedostatky, slabé miesta je u vás, periféria, ktorá bola citovaná a Takže potrebujeme na to tie nápravné mechanizmy, ktoré by boli stále tak, ktoré by pomohli tomu, aby každý Európán či bude v strede Európy, alebo či bude v, v, bývať vo vzdialenom regióne, aby mal pocit, že je na rovnakej úrovni, aby cítil túto rovnosť v celej celom tomto európskom diele, takže to je to naše hlavné posolstvo a chcem povedať, že my dúfame, že e- írske predsedníctvo dovedie do dobrého prístavu Európu, ktorá momentálne ako keby strácala pôdu pod nohami a svoje smerovanie. Takže kapitán, veľa šťastia, ďakujem pekne. Cornelia Ernst. Ja, recht vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. V mene e, našich koordinátorov pán Humajeda nemohol byť prítomný e, e, skupine GUE by sme chceli vás čas na srdiednejšie privítať som e, e, rada, že patríte k proeurópanom. Je dobre, keď niekto zastáva e, také stanoviska, je ich čo je menej v Európe a tomu sa naozaj tešíme. Dve, tri veci. Poprvé, samozrejme viacročný finančný rámec. Viete, že robíme si veľké starosti v tejto súvislosti keď e, človek sa díva na rokovanie rady, naozaj, že je to Nemecko, e, Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny, e, ktorí presadzujú kratenie prostriedkov, ale od toho tak veľa závisí. Sú tu aj ďalšie štáty, ktorí sa pripájajú k Európskej únie. A chcem sa konkrétne opýtať na stanovisko Írska Írsko očakáva ďalšie škrty. E, e, e, vaša ministerka pre Európu v polovici januára povedala, že ďalších 80 až 15 až 15 miliard eur sa plánuje skrátiť, že to sa bude musieť urobiť s tou formuláciou, že to je pragmatické, že to by malo stačiť. Aké stanovisko má Írsko? Stručne mohli by ste približiť, čo si myslíte o týchto škrtoch? E, či budete sa tohto zúčastňovať, alebo máte e, alternatívny návrh. Po druhé, tiež pochádzam z regiónu, ktorý nie je obzvlášť bohatý, napriek tomu, že je to bohaté Nemecko. Máme veľmi odlišné regióny. Pochádzam z, z, zo Saska, to je e, na východe, na hranici s Polskom a Českom, Českou republikou. Hm, Máme e, tiež nezamestnanosť na, na úrovni 20 až 25 tak to bolo v 90. rokoch. Ako e, e, region, tranzitívny región budeme dostávať menej prostriedkov. Máme takých 55 regionov, ktoré sú tým dotknuté. Budeme mať podstatne menej prostriedkov. Pre nás by to bolo skutočnou katastrofou z hľadiska infraštruktúry v tých krajinách, ktoré majú takéto e, e, regióny a ktoré závisia e, od toho životne. Mohli by ste niečo povedať v týchto regiónoch a napokon za každým hovoríme o odborovanie byrokracie. Viete, že je tu nebezpečenstvo, že keď sa o tom hovorí, to vyústí do väčšej byrokracie. Vidíte nejaké možnosti v oblasti koheznej politiky? E, e, e, možnosti na debirokratizáciu, kde by ste sa chceli o to zasadiť v úlohy predsedníctva? Ďakujem pekne, Vladimír Maňka. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán minister, keď som počúval váš prejav, tak som si spomenul na jeden výrok Ralfa Valda Emersona, ktorý povedal, nič veľké nevzniklo bez značenia a e, musím potvrdiť, ja som si spomenul, e, keď som robil primátora v mojom meste a keď sme získali významného investora, tak po dvoch mesiacoch rokovania povedal, že hlavné, prečo sme k vám prišli, bolo vaše nadšenie. Ja teraz e, verím tomu, že nielen u nás v Európskom parlamente, u nás vo výbore, ale aj v rade tento prístup, váš prístup určite zaváži. V roku 2009 som bol v Írsku, keď som, bol som vtedy spravodajcom pre rozpočet Európskej únie na rok 2010. Bol som, bol som v Írsku a som sa stretol e, s predstaviteľmi vášho ministerstva financií a e, získal som informácie mm, o tom, že Írsko najlepšie čerpalo e, fondy zo všetkých krajín Európskej únie a tam som sa stretol s tým istým nadšením, ako, ako ho tu dnes u vás cítim a som sa pýtal, že prečo ste tak e, dokázali takýmto spôsobom čerpať. E, lebo aj u nás dnes sú rôzne názory, že či si majú regióny sami spravovať tieto fondy, alebo to má robiť štát, alebo akým spôsobom. A sú o tom debaty, prebiehajú teraz debaty o územnej dohode. Ja som súčasne dnes aj predsedom samozprávneho kraja v mojej krajine. Prebiehajú takéto dohody a vtedy mi vaši kolegovia povedali, že my sme preto úspešní, lebo my nie sme veľká krajina, my sme všetko robili cez ministerstvo financí centrálne ale mali ste veci určite vynikajúco zmanažované, tak ste to mohli robiť takýmto spôsobom centrálne. A hovorím to preto, že e, bude veľmi dobre v budúcnosti, keď e, využijeme vaše skúsenosti aj v oblasti čerpania z európskych fondov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Možno by ste chceli zareagovať. Ďakujem pekne. Rád by som začal pánom Alfonsim. V prvom rade by som chcel povedať, že áno, samozrejme našim symbolom je zelená, naša tráva je zelená, a preto naše hovedzie e, e, chutí tak dobre. Dúfam, že s týmto aj súhlasíte. A teda k tým obavám o prebiehajúcich diskusiách o MMF už som spomenul naše očakávania Ehm, čo sa týka začiatku e, februára, čiže 7. 8. februára, keď bude zasadnutie rady. Ja viem, že pán predseda Fan Rompuy ehm, má pocit, že môžeme dosiahnuť dohodu a samozrejme my sa tu ešte vrátime, aby sme vedeli, aký je váš názor. Myslím, že je dôležité E, spoločne skombinovať e, tie najlepšie prvky e, a som presvedčený, že budeme mať dobrý kohezný balík, ktorý je vlastne, ktorý má na zodpovednosti moja vlastná rada a som presvedčený, že to môžeme dosiahnuť. Samozrejme, potom na tých detailoch ešte budeme pracovať. Spomenuli ste európsky projekt a optimizmus tiež. E, áno, ja som optimizma, optimista. E, Írsko tiež optimistické, hoci sme prešli, alebo respektíve zažívame veľmi ťažké obdobie za, tých e, posledných, za tie posledné tri roky, teda aj v tom mojom politickom živote. Ale pozerali sme sa na tie niektoré základy, na ktorých sa stavia skutočný rast na nový ekonomický model budúcnosti ktorý by nemal byť založený na bankovníctve, na špekulácii, ale na inovácii a na vývoze. A myslím si, že k tomu smerujeme. Ja samozrejme nemal by som zneužívať túto pozíciu o, predsedu rady, ale myslím si, že môžem povedať, že sme na dobrej ceste, že je tu optimizmus o, ohľadom budúcnosti Írska a zároveň budúcnosti Európy. Aj keď samozrejme sú tu niektoré nesúhlasné hlasy, ale my potrebujeme znova potvrdiť tento európsky projekt ako najdôležitejší politický projekt pravdepodobne celej histórie. A e, tuto zastávame naozaj veľmi silnú pozíciu. Máme veľmi jasný názor na to. E, spomenuli ste tieto prechodné regióny, a e, ja by som chcel použiť tú metaforu e, tých e, šokových absorbérov, pohlcovačov šoku. Postupne sa snažíme zaručiť, aby nikto neostával, nikto nezaostával, aby tiež a, a teda je vlastne vašou prácou ako demokraticky zvolených zástupcov ľudu e, snažiť sa o to, aby, sme, aby nikto nebol e, vytlačený na okraj. E, e, Írsko je e, často opisované ako krajina, ktorá je niekde mimo, ktorá je izolovaná. A ja veľmi dobre rozumiem, v akej situácii sa nachádzajú takéto periférne regióny. Sú spomenuté aj v základnej e, zmluve a je potrebné, aby boli ošetrené v, každej, e, v každom základnom nástroji, o ktorom budeme e, diskutovať. Potom ďalšia zmienka MMF a o írskej pozícii. A možno že by som mohol parafrázovať e, slova nášho premiéra. To, že Írsko chce vhodne financovanú, dobre financovanú Európsku úniu s, s dobrým mixom priorít a zdrojov a so zameraním sa na rast a zamestnanosť. A myslím si, že Európska únia by mala sa snažiť a my by sme sa počas nášho predsedníctva mali snažiť, aby sme dosiahli vyvážený, dobrý rozpočet. Samozrejme je tu 27 členských štátov, ale v tom strednodobom e, hľadisku myslím si, že máme ten rozpočet, ktorý, e, ktorý môžeme dosiahnuť e, naše ambície. Chcel by som sa vyjadriť tiež k tým chudobnejším regiónom v niektorých krajinách. Pre niektoré krajiny sú to v podstate vlastne celé krajiny, môžu to byť e, niekedy iba možno geografické regióny alebo niektoré historické regióny. A uh, tiež e, a na toto musíme pamätať. A potom tá otázka tej byrokracie. Samozrejme, musíme sa snažiť ju znižovať a môžem povedať, že napríklad v Írsku sme vytvorili nové ministerstvo, to je vlastne ministerstvo, za ktoré som ja zodpovedný, e, ministerstvo pre verejné výdavky a reformu. Čiže sme zodpovední za tie verejné e, financie, verejné výdavky, ale tiež za reformy, pretože sme silne presvedčení, že potrebujeme reformovať e, verejné služby, služby tak, aby priniesli žiadané výsledky myslím si, že všetci nenávidíme plýtvanie a musíme zabezpečiť to, že presne e, financie pôjdu tam, kam sú najviac, kde sú najviac potrebné. E, jednoducho e, tie veci, ktoré sa robili predtým, tak ako sa robili predtým, Mm, nož často už nie sú dostatočné, často nie sú vhodné. Preto musíme reformovať. Ale samozrejme reformovať spôsobom, ktorý je konzistentný s našimi e, právnymi e, povinnosťami, s našou zodpovednosťou a s našimi úlohami. Pán Maňka, e, ďakujem za vašu pripomienku hľadom nášho nadšenia. Myslím si, že je viditeľné naše nadšenie. A pýtali ste sa na to, že či štruktúra by mala byť koordinovaná centrálne alebo regionálne. Áno, je to veľmi dôležitá otázka, e, o ktorej musia rozhodnúť členské e, štáty. E, naša skúsenosť je taká, samozrejme, Irsko je veľmi malé a E, napríklad na juho e, východe alebo na západe. E, samozrejme, tie regióny sú rozdielne, aj ten prístup musí byť potom rozdielny. Ale to, že je to vlastne manažované, riadené centrálne, to znamená, že môžeme vlastne koordinovať rôzne druhy prístupov a u nás, čo fungovalo, hlavne sú investície do ľudí. E, naproti vlastne e, v porovnaní s investíciami možno len do štruktúr. Takže naozaj, aby som povedala, že regióny musia rozhodnúť o tom, čo je pre nich najlepšie. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Mám tu štyroch ľudí na zozname. Chcem sa spýtať, e, či ešte niekto by sa chcel prihlásiť. Ak nie, tak budeme mať týchto štyroch ľudí a takto si... Teda máme piatich Dobre, takže piatich spoločne. A teraz poprosím teda pána Viktora Boštinára. Ďakujem, e, pani e, predsedajúca, pán minister. Mal som to privilegium sa s vami stretnúť minulý rok a môžem zopakovať, že som veľmi rád, že budeme spolupracovať. Aj som veľmi ma teší tak spolupráca, ktorú sme už začali. Írske predsedníctvo začína e, počas e, oslav 50. E, rokov priatia základnej Európskej zmluvy. Myslím si, musíme takisto, ako aj povedal pán Konrad Adenauer, sústrediť sa v časoch krízy nielen na riešenie problémov, ale aj na to, aby sme si stanovili vysoké ambície. A myslím si, že aj o tomto hovoríte vy. Aj toto povedal írsky premiér Európskemu parlamentu minulý týždeň. Váš prejav e, si veľmi vážime a vítame, pretože jasne ukazuje, e, že e, a jasne hovorí o krajine, e, ktorá naozaj veľa získala z regionálnej politiky, z kohéznej politiky, z kohéznych fondov. Je to na rade, kde sa bude e, bojovať medzi tým, e, ktorí chcú podporiť, posilniť rozpočet a medzi tými, ktorí hlásia, že treba iba úsporné opatrenia. Ale samozrejme musíme brať do úvahy, že naša, že Európa sa pomaly roz, postupne rozširuje a, a ja aj počas diskusí s vami, s vašimi predstaviteľmi a aj z mojej úlohy ako spravodajcu eh, pre regionálne fondy som presvedčený, že budeme mať naozaj dobre zacielenú plodnú diskusiu a že nakoniec spoločne dostaneme to, čo potrebujeme. Dobre pripravenú, adekvátnu, zodpovedajúcu legislatívu a prístup, eh, ktorá, ktorý nám umožní implementovať legislatívu od 1. januára 2014. Pán predseda Martin Schulz a tiež mm, ďalší dôležití rečníci nám povedali, aj na pôde parlamentu, že nie hociaký kompromis, nie hociaká dohoda bude prijatá Európskym parlamentom. My budeme sa snažiť eh, tiež presadiť svoj názor a ja verím, že vy sa k nám pripojíte. My samozrejme nechceme odmietať eh, návrh MMF. Eh, to by, bola, to by bol taký lacný prístup. Dôležité je bojovať spoločne a vyhrať to spoločne. Bojovať spoločne za Európu. My sa pripojíme a dúfam teda, že vy sa pripojíte k nám. Ďakujem. Ďakujem pekne, Viktor. A teraz Nikolas. Kýri Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem za váš príspevok. Je veľmi význačné to, že vy teraz v časoch krízy ste prevzali predsedníctvo. Možno je to len zhoda náhod, ale počas prvého cypers cyperského predsedníctva vždy boli e, to, e, po e, cyperskom predsedníctve vždy to boli tie predsedníctve, ktoré predsedníctva, ktoré mali za sebou krízu. Takže Európa teraz síce nepozná teda len obdobia blahobytu, ale takisto aj obdobia krízy, pretože ale Európa sa vie zmeniť, vie sa transformovať aj po dopadoch krízy. Na druhej strane Určite to bude spôsobovať problémy v maji 2014, keď budú ďalšie európske voľby. Musíme zabezpečiť silnú účasť občanov na týchto voľbách. Avšak chcel by som, aby sme pochopili niečo význačné, aby to pochopili aj naši spolupčania, že je tu možnosť zabezpečiť lepšie eh, vynakladanie našich finančných prostriedkov tým, že sa bude lepšie využívať európsky rozpočet, preto aby sa pretavili do praxe a do konkrétnych aktivít, do konkrétnych činností tieto finančné zdroje. Pretože bez týchto nástrojov asi veľmi ťažko e, môžeme urobiť niečo iné, ako len hovoriť e, pekné e, slova. Určite, že potrebujeme schváliť rozpočet, je potrebné zvýšiť zdroje na to, aby sa nasmerovali na tie ciele, ktoré sme si vypichli v rámci Európy 2020, aby sa znížila chudoba, aby sa zvýšil, zvýšil počet pracovných miest, aby sme sa obratili do budúcnosti. Avšak počas dlhého obdobia sa v mnohých krajinách aplikovala li úsporné opatrenia. Uvidíme a videli sme teda, že toto boli nesprávne rozhodnutia či už to bolo zo, aj zo strany komisie alebo zo strany Medzinárodného menového fondu, ktorí nám jasne hovoria, že to nemá význam takéto úsporné opatrenia. A to vidíme to aj v Grécku. Čím viac je tu prijatých úsporných opatrení, tým sú tu väčšie problémy. My máme 13,5 miliard v rámci memoranda a grécky občania zvyšujú štátny dlh e, na tomto. Čiže všetko to, čo sa im e, strhlo z plátov a zo sociálnych odvodov, tak teraz sa, stalo, e, sa to pretavilo do dlhov občanov voči štátu, ktoré nie sú schopní uhradiť. Takže je potrebné tieto financie nahradiť alebo ošetriť úplne inými prostriedkami, možno že lepším vynakladaním prostriedkov na administratívu a finančnými zdrojmi, ktoré by boli lepšie nasmerované, lepšie nacielené. 80 rozpočtu z viacročného finančného rámcu by mal byť zložený z investícií na boj proti kríze. Mali by sme teda zlepšiť nasmerovanie týchto programov. Mali by sme zlepšiť to, ako budú aplikované tieto programy ďalej v členských štátoch. Malo by to byť niečo v tomto duchu, ale nemali by sme stále len sporiť a škrtať na rozpočet, tak ako sme si to nedávno povedali. Ten problém Eh, nedostatku financií napríklad 2,5 eh, miliardy eur. O to bolo eh, škrtnuté programy na podporu chudobných a o to sa aj zvýšil ten počet chudobných. To isté v oblasti energetiky máme ten nedostatok energetických zdrojov, veď to veľmi dobre, ako boli škrtané investície do tejto oblasti. A pokiaľ ide o nerovnováhu a, a nerovnosť v rámci zdravotnej starostlivosti, e, takisto by sme mali správnejšie nasmerovať tieto finančné zdroje, tak ako ste to spomínali vo vašom príspevku. Je potrebné využívať e, nástroje koheznej politiky preto, aby sme mohli čeliť všetkým týmto problémom, aby sme zabezpečili lepšiu životnú úroveň a vyšší počet e, pracovných miest. Na záver by som chcel povedať, že vy pochádzate z ostrovného štátu, takisto ja pochádzam z ostrovného ostrovného štátu. Mali by sme posilniť tiež politiky pre ostrovné krajiny v prospech ostrovov, pretože ostrovy síce sú len maličkou súčasťou európskeho kontinentu a nemajú veľa o, o, obyvateľov, ale z kultúrneho hľadiska sú naozaj veľmi dôležité, takisto aj z historického hľadiska zohrávali veľmi dôležitú úlohu, tak u vás ako aj u nás. A preto by potrebovali ešte ďalšie iniciatívy pre E, zachovanie tohto ostrovného prostredia. Ďakujem. Thank you, Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne pani predsedajúca, ďakujem pekne e, pán minister. Váš príspevok bol úžasný. Ďakujem vám za váš aktivizmus. Naozaj vy ste chytili Európu za rohy v rámci tohto balíčka koheznej a regionálnej politiky. Eh, ja vidím a viem, aká dôležitá je regionálna politika, lebo ide o politiku prepojenú s investíciami a ten finanč, tá finančná časť tohto je veľmi dôležitá. Som veľmi rád, že ste to zobrali seriózne a že braníte našu politiku silne na pôde rady počas rokovaní. Niekoľko slov, pokiaľ ide o regionálnu a cezhraničnú spoluprácu. Tu na našom výbore sme veľa hovorili o tejto téme a vidíme, že je to zásadné pre e, oblasť e, hospodárstva, ktorá má veľkú pridanú hodnotu. A teraz tie prebiehajúce rokovania ohľadom e, viacročného finančného rámca sú naozaj veľmi dôležité. My sme počuli to stanovisko, že 7 ktoré sú stanovené na program cezhraničnej a miestnej a regionálnej spolupráce, bolo takto stanovených. Myslím si, že rada nemôže byť až taká ambiciozná, pokiaľ ide o to, to číslo. Ja by som sa chcel spýtať, aké je vaše stanovisko k viadrošnému finančnému rámcu pre cezhraničnú a regionálnu spoluprácu bolo by možné brániť vyššiu sumu aby to bolo viac ako 3%, to je dosť nízke, pretože to navrhuje Európska komisia. Nech sa páči, teraz má slovo Jan Olbry. Yes, uh... Áno, ďakujem. Samozrejme, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste vystúpili, poskytli ste pozitívny pohľad, pozitívnu perspektívu z nášho hľadiska, ale myslím si, že pre írske predsedníctvo mm, nedostatok času e, vytvára e, tlak na rokovanie e, ohľadom celého balíčka. Neskrývame, že zrejme počas predsedníctva nebudete predstavovať stanovisko Írska, ale rady ale je e, e, jasné, že to je človek, ktorý e, pochádza z krajiny, kde vedie vynakladať prostriedky a bolo by dobre, že a predpokladám, že váš prínos k rokovaniu rady bude trošku odlišný v porovnaní s inými krajinami, ktoré vedia vynakladať prostriedky. Máme viacero otázok. Dúfam, že rokovania budú sa vyvieť rýchlo a že počas nasledujúcich mesiacov e, sa situácia vyjasní. Sú tu určité e, slabšie e, miesta, silnejšie miesta. Dúfam, že budete zabezpečovať, aby sa kohezná politika nedostala do úzkých E, určité veci spadajú aj pod e, kompetenciu parlamentu a treba, aby sme vám povedali, čo všetko od vás očakávame, ako vnímame aj hrozby spojené s rokovaniami. Spomenuli ste e, poľské predsedníctvo a pochádzam z Poľska. A nejde o to, že máte aj v Írsku veľa Poliakov, ale E, určitým spôsobom teda ovplyvňujú myslenie v Írsku. Je to dôležitá otázka e, reciprocity tiež. Poľské predsedníctvo sa snažilo udržovať nepretržitý kontakt s parlamentom a konať transparentne. Predstaviteľe nášho predsedníctva e, boli častokrát pritomní aj v tomto výbore, poskytovali informácie, delili sa svoje pochybnosti a podobne. Ak by som vám chcel niečo odporučiť, eh, aby ste eh, sa poučili eh, z polského predsedníctva, tak to je otázka transparentnosti a oznámenia vašich názorov, najmä počas zložitých situácií. Napokon vo svojom prihovore ste to spomenuli, ale predstavme si, že v februári sa dosiahne dohoda. Plánujete potom E, všetky prvky e, e, tohto balíčka, ako kohezné fond a podobne, dať dohromady ešte pred letom. Chcete počas vášho predsedníctva uzavrieť celý balíček? Pretože ak máte určité politické plány, to zrejme ovplyvní aj vaše predsedníctvo počas práce odborných skupín alebo trialógu. Skrátka, máte takýto politický plán? Ďakujem, Jan Mirek Mikolašik. <laughs> Ospravedlňujem sa. Vážený pán minister, vážená pani predsedníčka veľmi e, si e, vážim to, ako začalo svoje predsedníctvo Írska republika. Prajem vám e, veľa úspechov na tejto ceste. Oceňujem to, čo ste tu povedali, najmä tú skutočnosť, že Írsko e, si praje dobre e, finančne zabezpečenú úniu, to, že súdržnosť predstavuje určitú cestu a že netreba nikoho e, opustiť na tejto ceste. Je pravda, že kohezný nástroj je hlavným investičným nástrojom, nástrojom zabezpečujúcim hospodársky rast a pracovné miesta. Bohužiaľ, Počas ostatných mesiacov počúvame e, všetky tieto rozhovory o úsporách, e, rozpočtových škrtoch a podobne. Vo vzťahu k európskemu rozpočtu pochádzam z Rumunska, z východného štátu, krajiny bývalého komunistického e, bloku, prípadne zo skupiny priateľov kohézie. Máme stále e, veľké očakávania od koheznej politiky, najmä e, počas tohto krušného obdobia. Takže z tohto hľadiska budúcnosť kohezného fondu po roku 2013 je obzvlášť dôležitá e, pre krajiny východu, východnej Európy a konvergenčné regióny. Pretože je tu určitý problém medzi úrovňou kohezného financovania a tým, že netreba niekoho eh, ponechať eh, len tak na ceste smerom kohezii. A eh, Josef bol posledným rečníkom, takže nech sa páči, pán minister. Thank you. Finally, um... Ďakujem pekne a ďakujem aj všetkým kolegom za veľmi užitočné poučné pripomienky a za zdôraznenie toho, že máme spoločný cieľ. Začnem pánom Bastinárom. E, ďakujem za vašu otvorenosť a úprimnosť a myslím, že ste zdôraznili veľmi dobré veci. Samozrejme, e, je 50. výročie rímskej zmluvy a zdá sa, ako keby to bolo ešte len včera, ale veľmi veľa zmien sa udialo, veľká transformácia e, prebehla aj u nás v Írsku, v, v priemysle, v podnikateľstve e, a tak ďalej, v mnohých sektoroch. A myslím si, že to sa udialo do istej miery alebo do rôznej miery aj v ostatných európskych krajinách. A to treba zdôrazniť myslím si, že sa nemusíme ospravedlňovať za to, že máme vysoké ambície, musíme mať ambície, aj keď nie vždy ich môžeme dosiahnuť. Myslím si, že e, musím povedať e, to, že e, s, teda sme našli prejavy zakladajúcich otcov a matiek, predovšetkým teda otcov EÚ, eh, e respektíve keď sme si ich prečítali, tak sme videli, že to bola skutočne generácia, ktorá eh, mala nadšenie, ktorá mala inšpiráciu, pretože prežila veľmi ťažké obdobie, ťažké obdobie vojen, hladu, chudoby. A uh, ja veľmi súhlasím s pánom Bastinárom v tom, že musíme urobiť veľmi veľa vecí v našej legislatívnej práci, hoci teda chceme byť vizionári, ale e, môžem povedať, že mám teda jedného e, kolegu a e, teda bol kedysi tiež ministrom, teraz je prezidentom prezidentom a on sa kedysi sám popísal alebo opísal ako minister predstavivosti. A je veľmi dôležité mať eh, takú osobu, mať víziu, mať predstavivosť. Ale na druhej strane sme tiež eh, veľmi praktickí ľudia, pretože eh, predstavivosť nestačí, s tou nič neurobíte. Ak nie ste skutočne aj praktickí, ak nezačne pracovať na detailoch. A preto hovorím, že musíme mať dobre načasovanú, dobre vypracovanú legislatívu a potom pracovať na detailoch. Veľmi stručne by som chcel zodpovedať na otázky aj ďalších kolegov, ale aj na tú otázku pána Bastinárov ohľadom rozpočtu a eh, ohľadom toho vlastne, aký je ten náš, naša, ako je naša pozícia, eh, ak by eh, bolo odmietnutie. Nož to najlepšie je nepriateľom e, toho zlého. Takže e, musíme sa snažiť možno, že nie vždy o to najlepšie, ale o to dobré, o to, e, s čím budú spokojní všetci. A samozrejme, ak niektorí nebudú spokojní, ak odídu, tak nie je žiadna záruka, že v budúcnosti dosiahneme niečo, s čím budeme oveľa viac spokojní. Takže myslím si, že sa musíme sústrediť naozaj na to, aby boli viac menej spokojní e, všetci. E, pán Krista Helos? E, musím, musím si predsvičiť svoju grečtinu. Vy ste sa spýtali naozaj niektoré dôležité otázky. Zmysel existencie poslancov eh, parlamentu, eh, respektíve pýtate sa, aký je ten zmysel, aké je to posolstvo, ten signál, aký môžeme vyslať. A ja chápem to, čo sa pýtate veľmi dobre tomu rozumiem, e, aj ako írsky minister zodpovedný za rozpočet. Myslím, že oveľa lepšie než iní kolegovia to, čo znamená, um, znamenajú úsporné prostriedky, pretože tieto e, opatrenia e, teda, pardon, úsporné opatrenia. Tieto opatrenia zatrasú, otrasú dôverou ľudí a náš prístup samozrejme musí byť ambiciózny na jednej strane, ale musíme tiež postupovať opatrne. Stratégia pre zamestnanosť a pre rast musí byť presvedčivá. A tento dialog som už viedol aj s komisárom a s celkovo je tento dialog dôležitý nielen pre nás, pre Írsko, ale pre celú Európsku úniu. Ďalšia kolegyňa e, sa pýtala tiež na investície a na tú úroveň, e, ak na akú sa môže dostať e, celkový rozpočet. Ja som o tomto viedol už diskusie. E, samozrejme, budeme naďalej v tomto aj pokračovať a chápem teda, prečo ste sa vyjadrili v tomto zmysle. Ďalšia otázka bola, aké e, sa očakávajú závery e, v tejto téme. Ja, ako som povedal, dúfam, že uzavrieme rokovania a na to budem potrebovať vašu pomoc, vaše pochopenie e, počas tejto cesty, aby sme mohli dosiahnuť žiadaný výsledok, aby sme mohli vytvoriť, dosiahnuť ten balík a postupne potom pracovať aj na tých detailoch, aby sme sa od, aby vlastne to začalo platiť od toho 1. januára budúceho roku. A tiež už som povedal, že áno, máte pravdu, že tá najdôležitejšia úloha predsedníctva je pravdepodobne taká taktická úloha. Môžeme byť e, vizionári, ale je to naozaj e, tá taktická úloha, to taktické plánovanie, ktoré je potrebné, aby sme žiadaný výsledok dosiahli. A ja môžem prislúbiť, že budeme sa snažiť zo všetkých síl, aby sme svoju prácu vykonávali kompetentne, e, s profesionálnym spôsobom, otvoreným spôsobom a takisto tiež, ako to bolo robené počas polského predsedníctva. Ja sa teším, že budúci týždeň sa stretneme s polským premiérom, s polským ministrom teda e, v Dubline a tiež e, získame zaujímavé skúsenosti. Teraz kolega z Rumunska. Ako minister tiež, e, ktorý má na starosti zamestnanosť a rast. Ja viem, že sa od nás veľa očakáva. E, sú tu isté očakávania a my tie očakávania musíme prispôsobiť realite, respektíve ich pretaviť do reality. Ja si nemyslím, že by sme mali ľuďom hovoriť, že tie ich očakávania sú, uh, ne, sú uh, nerealistické. Ale ako povedal pán Van Nistelrooy, naša úloha je urobiť našu prácu tak, dosiahnuť, eh, vyrokovať ten balík tak, aby to malo minimálny eh, negatívny dopad na obyvateľov EÚ. Je mnoho regiónov, ktoré zažívajú e, krušné chvíle a myslím si, že toto bude náš spoločný cieľ, aby ich to postihlo čo najmenej. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Teším sa na našu spoluprácu a dúfam, že keď sa tu vrátim, budem vám môcť zreferovať o tom, aký pokrok sme dosiahli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister, veľmi pekne. Chápem, že e, e, ste si vedomi toho, že v parlamente e, partnerov, ktorí majú rovnaký cieľ, nie len úspešne dovieť do konca vaše predsedníctvo, ale pripraviť dobrý balíček pre túto politiku. Mám na mysli nielen peniaze a financovanie, ale v, v konečnom dôsledku, čo je dôležitejšie e, než financie, to je tá politika, ktorá zabezpečí Európe hospodársky rast, konkurencieschopnosť a veľa pracovných miest. Dúfame, že sa uvidíme opätovne bližšie ku koncu e, vášho predsedníctva a že budeme počúvať iba dobré správy, prípadne e, prevahu dobrých správ, aby sme sa e, dobre cítili. V každom prípade budeme sa o to usilovať. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Takisto ďakujeme aj za to, ako ste e, spolu s kolegami viedli rokovania. Um, Vážení kolegovia, máme ešte pred sebou e, kus práce. Dostáva ešte bod 7 z rána. Takže najprv Jan Olbricht, e, návrh stanoviska, čo sa týka Eh, absolutória eh, ČS3 Európska komisia. Jan, máš slovo. Áno, ďakujem. Ako je zvykom? Tak eh, nachádzame sa teraz v procese absolutória, ktoré A my ako vývoj pre regionálny rozvoj väčšinou spracovávame e, návrh stanoviska pre správu účtovného dvora. Náš názor k e, stanovisku je, e, je pomerne stručný podľa pravidel parlamentu, kde vychádzame z informácií účtovného dvoru. Keby som to mal povedať politickým jazykom, tak by to znelo takto. Treba si totiž uvedomiť, že naši kolegovia z e, rôznych výborov, ktoré nie sú za koheznú politiku, e, budú využívať tie isté údaje a tvrdiť, že situácia je stále veľmi zlá, že je tu veľa chýb a podobne. E, v stanovisku, ktorý navrhujem pre náš výbor, je jasný návrh. Navrhujem štyri body pomocou ktorých by sme mali povedať, že aj napriek tomu, že sú tu určité chyby, treba si uvedomiť, e, čo je pôvodom týchto chýb. A práve preto sa snažím e, podotknúť e, problém narušenia postupu verejného obstarovania. To je predovšetkým problém členských štátov. Takisto treba povedať, že e, došlo e, k pozitívnej zmene v kohíznej politike e, v porovnaní so ostatnými európskymi smermi politiky. A keď sa pozeráme na správu dvoru a auditorov, zistíme, že obsahuje určité čísla, ktoré naznačujú, že v oblasti ERDF došlo k pozitívnym zmenám z hľadiska chybovosti a preto v tomto stanovisku. V prvej časti sa hovorí o tom, že chybovosť sa progresívne znižuje. Samozrejme sú tu aj informácie, čo sa týka analytickej metódy, to je bod 4. Je tam poznámka ohľadom e, e, e, chýbovosti, ktorou operuje dvor auditorov a je tu e, e, extrapolácia na úrovni dvoch, nie zvyčajne vo, pri všetkých auditoch e, akceptovateľná chybovosť je na úrovni 2%. A samozrejme v kohíznej politike to nie je jednoduché a dvojpercentná hranica, ktorú obvykle používa dvor auditorov, nedá sa dosiahnuť až tak jednoducho. Takisto sú tu aj určité metódy komisie, E, ktoré použila na uvedenie akčného plánu e, pred niekoľkými rokmi. Ide o to, že je tam väčšia úroveň pozastavenia prerušení. Treba si uvedomiť, že na úrovni členských štátov takéto prerušenia a pozastavenie nie sú vítané, najmä v novom období, keď je tu navrh ešte sprísniť metodiku automatického prerušenia a podobne. Chcel by som podotknúť, že toto všetko pokračuje, avšak dvor auditorov sa domnieva, že tu nie je ruka toho, že tieto e, metódy e, vykompenzujú chybovosť. Čiže napriek tomu, že sa uplatňujú nové metódy, e, dvor auditorov nie je presvedčený, že sprísnenie metodiky zníži chybovosť. Myslím si, že vo všeobecnosti toto stanovisko e, má jasnú tendenciu e, poukázať na to, že e, sú tu určité snahy, pozitívne tendencie, i keď pretrvávajú problémy najmä v oblasti verejného obstarávania v členských štátoch. Avšak môžeme pozorovať určité zlepšenie a môžeme to len uvítať. To je ten politický signál zo strany regii. Sme si vedomi problémov, chybovosti, avšak podľa nás to nemení celkový postoj voči koheznej politike. Ako už som povedal úvodom, môžeme použiť rovnaké čísla a vyjadriť sa negatívne. Nie sme však analytici, sme politici vo výbore regí a preto toto stanovisko je stanovené tak, ako je stavené. Ďakujem pekne. E, Tenevý spravodajca François Alfonzi. Oui, merci. Áno, ďakujem, pani predsedníčka. Chcel som povedať len toľko, že s tým zásadným eh, súhlasíme to, čo predložil pán spravodajca s väčšinou vecí. Naozaj súhlasíme. My sme v tej pozitívnej dynamike, to je zásadné, čo musíme teraz eh, zdôrazniť. Je potrebné najprv zaviesť také mechanizmy, ktoré by boli eh, pravidelné, potom pravidelne treba túto záležitosť kontrolovať. To je veľmi dôležité pre eh, občana EÚ, aby bol ubezpečený o dobrom vynakladaní finančných zdrojov, ktoré by dodržiavali tak cieľe, ako aj postupy, ktoré sú stanovené. Ide o dve základné osy, o ktoré sa opierame. Chcel by som však povedať spravodajcovi, a neviem, že či je to len kvôli francúzskému prekladu chybička v bode 5. Trošku som prekvapený, pokiaľ ide o tie ciele. Uh, pretože e, sa tu hovorí, že chceme ísť ďalej v analýze, aby sme si overili, že tie nápravné mechanizmy, ktoré sú rozhodnuté zo strany komisie, sú vhodné, alebo či je to považované za to, že všetko bude spochybnené. Neviem, nepochopil som to možno e, tá formulácia v bode 5 nám troška spôsobuje problém, mali by sme to prediskutovať, aby sme presne vedeli, čo za tým je, čo tým chceme dosiahnuť. A inak, pokiaľ ide o ten zvyšok e, tejto správy, nemáme s tým žiaden problém. Teurer. Ďakujem pekne, Mikael Toil. Ja, vielen Dank. Ďakujeme pekne, Danuta, milí koleg- kolegyne, milí kolegovia. V prvom rade ďakujem veľmi pekne e, spravodajcovi Janovi Ulbrichtovi za jeho stanovisko. E, myslím si, že na, treba najprv zistiť, že vo výročnej správe e, dvor auditora sa domnieva, že E, chybovosť je pomerne vysoká, to nás znepokojuje, avšak, e, čo je pozitívne, klesá. Totiž e, štruktúralna kohezná politika častokrát sa kritizuje práve kvôli tejto chybovosti. Treba zohľadňovať príčiny s tým, aby sme chybovosť v nasledujúcom období snížili 25 E, schválených e, e, postupov z časti vyplýva z vnútroštátnej legislatívy, avšak dvor auditorov sa domnieva, že keď dojde k chybe, to treba odzrkadliť, ale ide o to, že 80 prostriedkov spadá pod členské štáty. Samozrejme, tam je potrebné dosiahnuť zlepšenie v otázke informácií a odbornej prípravy. A myslím si, že e, e, v rámci trilógu by sme mali e, dosiahnuť možnosť zjednodušenia správy týchto prostriedkov. Mala by to byť našou, spoloč, mala by to byť našou spoločnou úlohou dosiahnuť toto dosiahnutie koheznej politiky. Pokiaľ ide o absolutorium komisie, bol by som e, vďačný, keby sme dokázali do, zabezpečiť e, e, väčšinu v tom zmysle, aby sme chceli zvýšiť účinnosť kontroly nielen dodržania právnych no, noriem, ale aj z hľadiska toho, aby použitie prostriedkov dalo žiaduce výsledky. Napríklad budovanie letiska môže zodpovedať právnym normám, ale ak sa to nebude e, e, využívať, keď tam nebudú pristávať lietadla, potom z ekonomického hľadiska to je e, nezmyselné. Tam bude nízka chybovosť, ale prostriedky by sa dali využiť inde lepšie. A preto vo svojej správe dvora auditorov ohľadom Španielska poveda, že napríklad 16,7 miliónov eur sa využili na budovanie prístavu, ktoré sa nevyužíva. A to znamená, že došlo k nesprávnemu použitiu prostriedkov a to musí vyústiť do určitých korekcií a dôsledkov, a aby sa to do budúcnosti neodmeňovalo. Myslím si, že tieto veci by mali byť v popredí záujmu našich diskusí s tým, aby takéto negatívne e, e, e, príklady by sme mohli využiť na to, aby sme nabadali komisiu, aby zabezpečila najlepšiu správu riadenia a využitia osvojčených postupov pretože existuje podstatne viac pozitívnych príkladov ako negatívnych, aby sme nesedeli na levičke obžalovaných s tým, aby sme dovedali komisiu k zníženiu chybovosti, a predtým, ako udelíme absolutorium eh, komisii, eh, musíme samozrejme volať komisiu eh, na zodpovednosť, pretože je dôležité, aby aj parlament, aj štát, aj regióny vedeli prejaviť svoj vplyv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Cornelia Ernst. Um, ja zunächst vielen Dank an... V prvom rade ďakujem veľmi pekne pánovi spravodajcovi. Je to veľmi horúca téma a častokrát e, ľudia to e, zneužívajú. Áno, tu je vysoká e, chybovosť a koheznú politiku treba chrátiť. To je zložitá situácia a domnívam sa, že keď poukazujete na to, že pri príčiny e, chybovosti treba e, vysvetliť, poukázať na nie. Je to e, z existenčného hľadiska dôležité, aby sme sa venovali toto problematikou. Viaceré body sú veľmi dobré, ale v dvoch prípadoch mám problém. To je bod 5. Domnievam sa, že toto pozastavenie alebo porušenie platieb, toto je naozaj kritické. A človek sa musí opýtať, E, čo treba e, e, urobiť správne, aké by bolo správne východisko. Mnohé otázky aj v súvislosti s piatým bodom sú nejasné, ako zabezpečiť takéto vyrovnanie mechanizmy finančnej korektúry musia adekvátnym spôsobom toto vykompenzovať. Nie je to mi celkom jasné. A posledný bod to odmietam, a to z nasledovných dôvodov Samozrejme, e, vítam e, všetky snahy komisie posilniť zjednodušenie e, kontrolných opatrení. Ale keď hovoríme ex ante, ako aj v nasledujúcej obdobie, že iba v tom prípade dôjde k zjednodušeniu, podľa mňa to je zdrojom nových chýb. Myslím si, že musíme mať určité postupy, ktoré treba e, uplatniť bez ohľadu na členské štáty. E, musíme nájsť tie zdroje e, chyb e, a odstraniť ich. Mm. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či by e, sa chcela ozvať aj komisia. Predtým, ako e, začne hovoriť komisia, e, e, chcel by som sprosil spýtať 116 platby a aký je to podiel zo všetkých úhrad? Dobre, takže poprosím vás, aby ste sa viedrili vo všeobecnosti aj k tejto konkrétnej otázke. Merci beaucoup, madame la présidente, euh, monsieur Olbrecht, merci beaucoup. Ďakujem pekne, pani predsedajúci, ďakujem pekne, pán Olbrich, ďakujem za tento návrh eh, zo strany tohto výboru, pokiaľ ide o, eh, tie, ten, túto spravu. Je tam veľmi veľa zaujímavých prvkov, takisto vám chcem poďakovať za vašu podporu, eh, pretože je pravda, že kohezná politika je a bola posled, za posledné roky Eh, veľmi kritizovaná kvôli eh, finančnému riadeniu a my sme urobili veľké úsilie. Vy ste spomenuli ten náš akčný plán z roku 2008 aby sme zlepšili toto riadenie, túto správu finančných prostriedkov, ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi. Chcem vám však povedať, že miera chybovosti pre koheznú politiku, ktorá bola odprezentovaná zo strany účtovného dvoru, je v kapitole 1, pretože uh, už uh, to bolo rozdelené pre sociál, Európsky sociálny fond a pre ďalšie fondy. Vša, v kapitole 1 teda nájdete mieru chybovosti, ktorá vám umožní porovnať to s predchádzajúcimi rokmi a teraz táto miera chybovosti je 5,1%, či most like clear, ako to voláme. Zatiaľ, čo predtým to bolo 5,7%, takže toto je jasné zlepšenie v Európskom sociálnom fonde eh, v kapitole 6, ale takisto aj pre FEDER, čiže ERDF. DF, tam je eh, jasné zlepšenie pre všetky fondy. Chcel by som tiež eh, vám obozna- vás oboznámiť eh, s tým, že DJ eh, už v roku 2011 hovorilo o chybovosti medzi 6,1 a 6,8 takže toto bola ten, tie čísla, ktoré boli dodané zo strany účtovného dvora. A teda treba to porovnávať tú mieru, ten prach s číslami, ktoré boli 2006, 2008, kde to bolo až 11 takže je to znova nižšie. Oveľa a význačné e, zlepšenie, e, zlepšenie, ktoré e, spomínate aj vo vašej správe. Sú tu niektoré však perovky, ktoré sa týkajú napríklad politik dohľadu, ktoré sú oveľa striknejšie zo strany DG Regio a to znamená, že aj právne nástroje a naozaj pozastavenie prostriedkov je realizované už ako náhle príde k identifikácii problémov. Od roku 2012 eh, globálne DG Regio zaplatilo platby v 190 programov a takisto pred zastavilo programy a urobilo dve formálne pozastavanie. Takže naozaj, ako náhle problém bol zistený, my prerušíme tento program a určite neimplementujeme akčný plán s e, členským štátom, pokiaľ sa e, to neodstraní, ten neodstraní tieto problémy, takže e, tam, kde a e, nedodáme zvyšné finančné prostriedky, ako náhle nebudeme vedieť, že ten program bol úplne implementovaný. Môžem vám e, citovať ešte aj ďalšie e, činnosti, ďalšie aktivity, ale myslím, že toto jasne poukazuje šírku tých problémov, pretože v návrhu nariadenia hovoríte hlavne o frekvencii e, chýb alebo chybovosti, avšak ja, e, e, frekvencia chýb, ktorá je 59% pre ERDF, to je ukazovateľ, ktorý užíva účtovný dvor od tej najmenšej chybovosti až po najväčšiu chybu, čiže tá, ktorá má najmenší finančný dopad až po najvyšší finančný dopad, a ktorá môže ovplyvniť potom faktor opravnenosti. Takže toto je niečo, čo treba veľmi opatrne Eh, brať do úvahy 59 190, 190 programov, ktoré mal minimálne jeden, eh, jednu chybu, jeden omyl. Eh, a častokrát je to síce spôsobené len zameškaním pri pri publikovaní v úradnom vesniku, čo podľa nariadenia 45 dní. Takže toto nebude mať žiaden dopad na európsky rozpočet, ako som už povedala, pri dobrej implementácii e, programu. A potom tu máme ešte kvantifikovateľné chyby, ktoré môžeme vyčísliť. A pokiaľ ide o tieto e, kvantifikovateľné chyby, návrh, ktorý bol predložený pre e, verejné obstarávanie, predstavuje viac ako 50 v prípade ERDF, čiže viac ako 50 z týchto z týchto problémov pochádza práve z problémov, ktoré vyvstali pri verejnom obstarávaní. A posledný bod, ktorý je podľa mňa dôležité počiarknúť, je to, že 62 eh, chýb eh, v rámci ERDF mohli byť, eh, mohlo mm, sa im vyhnúť, keby to mm, tak kontrola na prvej úrovni bola riadne urobená. Tie podmienky, ktoré boli tu stanovené, mm, mali byť posilnené, lepšie skontrolované a pokiaľ ide o riadiace e, orgány a ich rozdelenie ex ante, e, je naozaj veľmi dôležitá ako je kontrola ex ante, aby sme sa vyhli týmto e, chybám, aby sme sa vyhli takýmto miery chubivosti 42 práve e, týchto chýb, tým sme sa mohli vyhnúť, ako som už povedal, na tej prvej úrovni, keby tá kontrola bola efektívne zavedená. Ďalej, pokiaľ ide o bod 5, odporúčenie, tá beta, ktorú, e, ktorá bola titovaná, pochádza hlavne zo správy 3 2012 e, zo súdneho dvora, ktorá hovorila o schopnosti, nápravnej schopnosti Európskej komisie pre finančné obdobie 2006-2013, kde to bolo všetko identifikovateľné. E, tam boli tie finančné nápravy a spolu s požiadavkami pre program, ale však súdny dvor si myslel, že to bolo príliš e, skoro pre uzatvorenie 2006 roku, že, to, že teda to riziko eh, bolo eh, veľmi vysoké a teda my sme predložili správo dajcovi pre rozpočtovú kontrolu správu ohľadom eh, zmapovania práve toho uzatvárania tohto obdobia, aby sme im dokázali, že práve ten dopad týchto e, náprav e, komisie majú značný dopad práve e, na tieto programy. Navšak napriek úsiliu komisie sú ešte stále programy, ktoré sú pravidelne predkladané s problémami, čiže pravidelne vykazujú problémy. My si však myslíme, keď e, sa pozrieme na ten pohár, ktorý na poli plný, na poli e, prázdny, že sú tu základné chyby ešte v rámci obdobia 2007-2013. Nie všetky boli odstranené, ale v každom prípade e, tá znižovanie chybovosti dokazuje, že čo si bolo urobené. Hovorili sme v prípade Axon pred chvíľočkou, ale môžem vám povedať, že aj pre program Axon mali sme obrovské problémy, veľa finančných oprav a pracovali sme s týmto s, s, s touto oblasťou. Išlo o oblasť e, Saska a mohli sme citovať e, takisto aj Grécko, ktoré bolo e, spomenané v správe 2000-2006, ktoré mali veľké finančné dopady ešte aj na programové obdobie 2007-2013, avšak ďalej tu máme ešte veci, ktoré nás spôsobujú problém. Pracujeme na rôznych programoch, čo robíme pravidelné audity pre uh, uh, zistenie rizika. Uh, tie čísla z 2011 nám zatiaľ ešte neumožňujú zistiť mierovosť v niektorých členských štátoch tak ako to bolo v tom eh, dokumente, ktorý sme publikovali minulý rok o tých predchádzajúcich rokoch. Prečo? Pretože nám to momentálne ešte neumožňuje, eh, pretože eh, až keď budeme až keď obdržíme všetky dokumenty, všetky aktivity podľa nás idú správnym smerom. My chceme poďakovať za váš návrh nariadenia, ktoré podľa nás ide dobrým smerom. Chcem vám tiež oznámiť, že na rade diskutujeme teraz o návrhu Eh, uznesenia rady v, tomto zmysle, takže je určitá dichotomia medzi členskými štátmi, ktorí si myslia, že eh, niektorí si myslia, že ten pohár je na poli prázdny, niektorí si myslia, že je na poli plný. Eh, my sme diskutovali aj s pánom Olbrichtom, ktorý sa vyjadril v prospech koheznej politiky a v prospech tých opatrení, ktoré by zlepšili túto situáciu, čo nám umožní v budúcnosti zamerať tú diskusiu na efektívnosť, na účinnosť, ako náhle vylepšíme tento systém systém, ako náhle odstraníme ešte program, e, problém, ktorý sa týka rovnosti. Ďakujem pekne. No, prepačte, nie je to ešte koniec e, diskusie. Respektíve e, už len pán Viktor Boštináru, ešte jeden ďalší rečník, musíme byť rýchli. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja vítam správu pána Olbrichta a rád by som sa k nej vyjadril. Čo je cieľom e, tejto situácii? Samozrejme, máme tu e, pozitívne signály, e, zníženie miery chybavosti, zníženie podvodov, alebo či si len možno vyberáme tie fakty, ktoré nám sedia a venujeme potom možno nenáležitú pozornosť každej desatinnej čierke. E, myslím si, že e, treba naozaj povedať, či bol dosiahnutý pokrok. Druhá vec e, to je potreba konsolidovať inštitucionálnu kapacitu implementovať projekty, realizovať tieto projekty, pretože inak nebudeme tu nádej na vykonanie týchto projektov. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá otázka. Ja vítam otvorenosť Európskej komisie, pokiaľ ide o nové programovacie obdobie po roku 2013 v, pre každý fond, pre každé nariadenie by malo byť niečo, aby sa vlastne zvýšila tá inštitucionálna kapacita, aby sa zlepšila. Tie sa musíme pozrieť na niektoré prípady, e, ktoré boli problematické v Rumunsku e, a to je veľmi dlhý račný čas predstaviteľov orgánov členského štátu na e, napríklad varovania komisie. Tu niečo treba urobiť a ako, nejako skrátiť tento reakčný čas a to je potom prepojené, alebo by malo byť prepojené na ďalšie um, orgány, na DG Regio, na účtovný dvor. E, ste si vedomá, že je tu interný dokument komisie z leta 2011 a, a odpoveď prišla až v, e, potom v jeseni. A nič sa teda v jeseni 2012, e, nič sa dovtedy nestalo, aj tá odpoveď sama o sebe nebola primeraná, komisia nebola spokojná, e, veľa sa diskutovalo o tom aj v kuloároch, aj na úradoch a myslím si, že komisia jasne musí povedať, čo treba urobiť a dokedy treba urobiť. V takýchto problematických prípadoch reakcia Európskej komisie na e, takéto oddialenia, na takéto e, prieťahy by malo k niečomu viesť, napríklad pozastaviť tú, eh, tú pomoc alebo prijať nejaké opatrenia. A kto nakoniec za to zaplatí? Zaplatí za to spoločenstvo. A kto bude mať negatívny dopad na eh, schopnosť čerpať fondy? Ak tá teda schopnosť nie je veľmi vysoká, tá schopnosť využívať eh, dokonca môže klesnúť na nulu. E, myslím si, že musia byť nejaké mechanizmy, ktoré e, prinútia členské štáty reagovať rýchlejšie, promptnejšie. A potom je to tiež problém politického klientalizmu, e, ktorý tiež súvisí s veľkým výskytom podvodov. Častokrát eh, je tu také eh, rodinkárstvo. To samozrejme nie je problém iba, eh, iba Rumunska. Častokrát to vidíme aj v iných krajinách. Vidíme to nielen vo verejnom sektore, niekedy aj v tom súkromnom. A myslím si, že je tu skutočná potreba presne povedať, aká by mala byť situácia pri obstarávaní, pri tom outsourcovaní, e, ako reagovať. Samozrejme, častokrát dochádza k podvodom aj preto, lebo ceny za za služby alebo za dodávky sa potom veľmi e, rýchlo e, zvýšia, umelo sa navýšia. Myslím si, že naozaj mali by sme sa snažiť, aby sme tu mali zdravú schopnosť čerpať fondy, aby nedochádzalo e, k tým podvodom a aby sme zlepšili túto schopnosť využívať fondy my nechceme sa uspokojiť s hociakým výsledkom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nadväznosti na to, čo povedal eh, kolega Tojera Boštinár a v nadväznosti na to, čo predložil pán spravodajca, mali by sme podľa mňa dávať pozor na to, aby sa kohesná štruktúrálna politika nedostala do zlého svetla Mm, mm, írske predsedníctvo už počiarklo, nakoľko je dôležitá kohezná politika, najmä pre regióny, ktoré sú dotknuté hospodárskou krízou, prípadne tam, kde je e, veľká sociálna potreba. E, mm, napríklad e, hovoríme o tom, že mnohé platby, ktoré preskúmal dvor auditorov, boli zaťažené chybami že dochádza k eh, mm, podvodom s verejnými prostriedkami. Treba analyzovať, kde naozaj dochádza k eh, zneužívaniu, kde sa použil prostriedky na nezmyselné projekty. To sa nesmie stať. Na druhej strane eh, pokiaľ ide o chybovosť, e, kolega hovoril o tom, že častokrát ide o veci, ktoré e, súvisia e, s vnútroštátnou úpravou verejného obstarávania. A naozaj máme tu taký koberec vo všetkých členských štátoch. A myslím si, že častokrát E, spolupracovníci v členských štátoch majú chybu, že ak, e, majú strach, že ak sa dopustia chyby, to e, môže vyústiť tomu, že prostriedky bude treba vrácať, prípadne, že oni budú volení na zodpovednosť. A treba si uvedomiť, že to s tou témou nemá nič spoločné. Takže stretávam sa aj s takým nebezpečenstvom Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme v období prípravy na budúce obdobie eh, je najvyšší čas, aby sme sa zoberali otázkou harmonizácie. Zdá sa, že je tu ďalší eh, bod, kde by sme mohli eh, určiť isté nedostatky chyby a zistiť E, aby to neochromilo angažovanosť nižších úrovní riadenia pri podpore štrukturálnych e, e, projektov. A pokiaľ ide o audit dvoru, účtovného dvoru, z vlastných skúseností e, viem, že častokrát v takých účtovných dvoroch existujú e, tendenciu skúmať veci, kým nenajdu nejaké chyby. Myslím si, že e, treba na mieste prejaviť určitú otvorenosť a flexibilitu. Ďakujem, ospravedlňujem sa. Ale keď som položila svoju otázku, som nepochopil odpoveď. Chcela by som zopakovať, chápem to tak, že keď máme určitý bareček e, projektov alebo pladeb, keď to zvolí e, e, účtovný dvor na účely previerky, existuje nejaká pokročilá metodológia, ktorú používa účtovný dvor. Nemám o tom žiadne pochybnosti, že je to tak. Napriek tomu, rada by som sa zorientovala napokon, aký podiel všetkých platieb E, ku ktorým došlo počas roku 2011, e, na aké percento e, sa zvolilo ako reprezentatívna zvorka na účely previerky. 168 eur, teda, pardon, platieb ERDF sa zvolilo 98 a aké percento to tých 168 e, platieb ERDF e, predstavuje aký podiel na všetkých platbách, ku ktorým došlo v roku, v uvedenom roku. Ospravedlňujem sa, pani predsednička. Myslel som, že ste mali na e, mysli skôr frekvenciu. You, you right that... Áno, máte pravdu. Ja zatiaľ ešte nemám ten počet platieb DG Regio za rok, ale určite sú tam tisícky platieb, ktoré sú spojené s 317 e, programami e, kohezného fondu za toto programovacie obdobie. Výbor z vzoriek pre tie jednotlivé e, dané programy. Myslím si, že dvor auditorov by, mohol, by bol lepšie oprávnený odpovedať a viem, že tam bolo asi 180 transakcií, to je väčšinou považované za reprezentatívnu vzorku. E, komisia nebude viac komentovať metodiku, e, pretože to už bolo prezentované vo výbore za posledné roky a bola to akceptovaná metóda a e, len jednu vec by som chcel povedať. Ako viete, e, audit, e, orgány auditu členských štátov tiež využívajú takýto výber vzoriek. A čo je dôležité, pri štatostikách máte populáciu, ktorá je homogénna, aby ste mohli vyvodiť závery. A samozrejme, keď robíte audit na všetkých platbách e, v Únii, tak sú tam ťažkosti posúdiť e, tie rôzne chyby, ale aby som dal príklad, napríklad jedna chyba vo verejnom obstarávaní, ktorá by bola kvantifikovaná ako 100% chyba s dvorom auditorov, to neznamená, e, že, že, je, že už program nie je opra- respektíve projekt nie je oprávnený, a to je 0,5 už pre Európu ako celek. To, to je len jeden projekt. Takže vidíte, že to verejné obstarávanie predstavuje viac ako polovicu chybovosti. Sú to e, projekty, ktoré sú postihnuté nejakou chybou a e, to neznamená teda, že nie sú oprávnené projekty, ale že tam boli nám e, chyby v postupe mm, verejného obstarávania. A takéto chyby majú potom veľký dopad samozrejme na tú metodológiu e, účtovného dvora, ktorý, ktorá je e, v súlade e, s medzinárodnými normami. A povedali ste, že teda určite tam E, že teda tých 168 to e, je počet platieb e, z celkového počtu možno tisíc platieb, aby to bolo teda dostatočne reprezentatívne. A neviem, či by Jan mohol sa k tomu vyjadriť. Áno, ja len som sa snažil tu nájsť tie čísla. V správe máme 32 tisíc platieb v regionálnej mobilite Ehm, asi 1600 v, transpo, v preprave a ehm, potom sú to ďalšie čísla, ktoré môžem poskytnúť. E, takže táta, taká je to metodológia a my nie sme len politici, ale um, sme aj um, presvedčení o tom, že um, je potrebné nájsť, e, samozrejme, alebo je potrebné zvoliť dobrý výber e, reprezentatívnych vzoriek. A e, ja by som sa vám chcel poďakovať za všetky pripomienky a len veľmi rýchlo ešte by som chcel to zhrnúť. Robiť veci tak, ako doteraz v zo strany účtovného dvora. E, to má dočinenia nielen s tým, ako merať chybovosť, ale aj efektívnosť a ako sa vyhnúť teda tej situácii, aby sme mali nejaký projekt bez chýb a efektívnosť je takmer nula a v tom projekte by teda ako máme dosiahnuť tú oveľa väčšiu efektívnosť E, musíme, e, e, tou odpoveďou sú aj také tzv. zelené čiary, akceptovateľná miera chybovosti v projektoch. A ďalšia vec, my tu nehovoríme len. A my tu nehovoríme iba o Olafe. Či my tu nehovoríme, pardon, iba o podvode. E, hovoríme tu aj o frekvencii, je to viac ako 50%, no, ale ďalšia vec je tá, že mala by sa Malo by sa tu robiť aj to e, konečné hodnotenie, e, teda pokiaľ ide o tú frekvenciu. Veľmi dôležitá tiež poznámka k bodu 5. Áno, logicky nie je to až také jasné Eh, ten účtovný dvor mm, nie je úplne spokojný, možno by to malo byť nejak eh, preformulované a to pozastavenie, prerušenie platieb, myslím si, že to už bolo vysvetlené komisiou a taká je tendencia. Ja viem, že by ste, teda mali by ste ísť možno ku kolegom z výboru pre rozpočet. Viete, že vždy žiadajú o viac oprav, o viac pozastavenia, viac kontroly, menej peňazí pre koheznú politiku. A ja rozumiem, že táto metodika um, nie je veľmi dobre vnímaná E, týmito orgánmi, ale otázka je, ako zaviesť akčný plán, ktorý bude veľmi efektívny. Takže ďakujem vám veľmi pekne za všetky pripomienky. Ja budem pracovať na konečnom znení e, tohto krátkeho stanoviska. Veľmi je dôležité, aby sme vyslali jasný signál, že sme si vedomí chýb, ale nemyslíme si, že to mení vo všeobecnosti ten pozitívny prínos tejto politiky. Ďakujem pekne. Áno, musíme sa rozhodnúť aj o termíne pre predkladanie návrhov. Navrhujem 28. januára. Je to pondelok o 12. E, takže o 12.00. A teraz už prechádzame k bodu 9 a to je diskusia so spravodajcom o rokovaniach, o, všeobecných ustanoveniach, o európskych fondoch. Chcem vám pripomenúť, že sme rozdali všetkým členom aj náhradníkom e, takú tabulku so štyrmi stĺpcami. Je tam text, ktorý odráža stav v rokovaniach. A sú tu tiež ustanovenia, kompromisy e, v mnohých otázkach a dúfam, že to trošku uľahčí život e, Lamberta van Nistelroja, ktorý je spravodajcom a ktorý nám predstaví stav rokovaní a myslím si, že by som e, mala povedať, že Konstanc e, veľmi ľutuje, že nemôže tu dnes s nami byť, takže, ale ona samozrejme dôveruje Lambertovi, že e, to predstaví a odovzávam mu už slovo, potom budeme mať priestor na diskusie, mali, na diskusiu, ale mali by sme skončiť do 6, pretože potom máme ešte stretnutie koordinátorov, ale mohli by sme pokračovať aj zajtra, ak je to skutočne dôležité. Ďakujem pekne. Áno, teraz si myslím, že môžeme e, zdôrazniť, e, ukázať, e, čo bolo dohodnuté koncom minulého roku pod cyperským predsedníctvom. Našim cieľom je pracovať na základe mandátu. Áno, my sme ten mandát akceptovali, zobrali sme ho tak, ako bol, rokovali sme na jeho základe a to nás stavia do pozície, že všetko všetky texty, ktoré boli predstavené, predložené, e, samozrejme boli vzaté do úvahy a ja si pamätám, že e, tesne pred Vianocami e, raz večer sme hovorili o tom jednom tematickom bloku, o strategickom programovaní so súhlasom tieňových spravodajcov. A myslím si, že by bolo dobré tiež poukázať na tieto články, e, trošku do nich nahliadnúť, aby sme videli, e, o čo ide a e, ako sa snažíme o kompromis, pretože samozrejme to je cieľom rokovaní. Dobre, ale aby som teda spomenul niektoré články v krátkosti, aby sme si ich prešli. A myslím si, že je dobré, že vlastne tu, tieto informácie poskytneme, a budeme o tom diskutovať a samozrejme potom aj neskôr nad tým budete rozmýšľať a budeme sa tomu venovať e, potom v tom ďalšom hlasovaní, e, keď dokončíme tú ďalšiu časť. Dobre, takže ten článok 1, wow, takže e, už len ten názov, e, dohodli sme sa na tom, E, európske štrukturálne a investočné fondy. E, počuli ste, že nové predsedníctvo e, tiež sa vyjadruje v takom duchu, ambicioznom duchu a našim cieľom je využívať tieto investície. My to skúmame z dvoch strán, túto definíciu a môžem vám povedať, že nie len makroregionálna stratégia, ale aj stratégia pre morské e, podl- e, dno námorná stratégia. E, tomuto sme sa venovali a rada priniesla isté konkrétne odporúčania a ciele. A článok 2 myslíme si, že je akceptovateľný. Teraz článok 4, naozaj veľmi dôležitý. E, pozícia partnerstva. V tomto prípade Eh, rada eh, navrhla, respektíve povedala, že áno, ale musíte rešpektovať inštitucionálny právny rámec v členských štátoch. A samozrejme, to je pravda. Sú uh, krajiny, ktoré pracujú na národnom programe a niekedy tie štruktúry sú úplne iné, napríklad vo federálnych štátoch. A my sme teda zachovali ten význam partnerov, e, pozície týchto volených orgánov, miest a obcí. A e, spomíname tu ekonomickú, sociálnu, územnú kohéziu. A ten e, inštitucionálny právny rámec, princíp subsidiarity, vždy to vystáva v, v týchto bodoch spoločne tiež e, s národnými programami e, reforiem. To je teda článok 4, teraz článok 5, partnerstvo, e, správa. Po debate sme prišli, alebo sme vypracovali text, ktorý rešpektuje tieto národné pravidlá. Zachovali sme si ale tie hlavné princípy v tomto textu. Tiež sme dosiahli to, že všetky, všetci partneri, regionálni, miestni partneri e, sa zapojili do prípravy, respektíve budeme sa snažiť tiež, aby sa zapájali do prípravy a do realizácie regionálnych politík. E, v tom ďalšom článku hovoríme tiež o kódexe, o etickom kódexe mm treba byť praktický, e, treba mať to, čo už sa akceptovalo. Článok 7 je to jeden z takých tých horizontálnych princípov, e, ktoré môžeme pretlačiť hoci kde princíp rovnosti medzi mužmi a ženami, e, prístup pre ľudí s rôznym postihnutím, Eh, potom rôzne návrhy, ktoré sme dostali z, eh, od tieňových spravodajcov a od ďalších. Na tomto sme sa mohli dohodnúť. Rovnako to platí aj pre článok 8, biodiverzita, ochrana ekosystému, eh, tam sme mali naozaj dôležité body. Teraz transparentnosť, článok 13, hovoríme tu o transparentných procesoch ktoré sú dôležité, e, tiež samozrejme pre náš mandát, práve o tom sme aj hovorili pred chvíľkou, e, keď sme teda povedali, že potrebujeme menej byrokracie, byrokracie v tom nasledujúcom obdobie. Článok 14 už to tu aj odznelo, respektíve e, to, e, ten názov to e, prezrádza. Hovoríme tu o partnerských dohodách. Myslím si, že je to akceptovateľné, pretože slovo kontrakty mm, to nie je akceptovateľné. To bolo tak to bola taká červená línia pre členské štáty, pretože si mysleli, že to nie je vlastne uh, Eh, nie, nie, nie je to v kompetencii, nie je to, nie je to, nie je to v poriadku, nesedí to tam a, a preto sa to zmenilo na dohody. A my sme si do, my sme sa tiež zhodli na tom, na tom prvom revíznom procese a tieto partnerské dohody, chceli by sme, aby tam bolo menej bodov. A od začiatku, z nášho pohľadu, by tu mal byť integrovaný dokument, mali by sme sa skutočne zamerať na tie dôležité veci, na to, čo by malo byť v týchto dohodách a mali by sme sa teda presne dohodnúť na tom, ktoré body by tam mali byť a ktoré, ku ktorým môžeme pristupovať s väčšou flexibilitou a ktoré môžu byť eh, už v tých operačných programoch. Takže toľko ku 14. To bolo dôležité. Ehm, dohodli sme sa na tej novej štruktúre. Teraz 15. Ako e, prijať e, tú revíziu partnerských dohôd. Dohodli sme sa, dohodli sme sa na praktických e, bodoch. Teraz 23. To je skutočne dôležité tak, ako sme to hlasovali v parlamente, to, čo sme odhlasovali, bolo zachované a praktické otázky tých, tých termínov, tých mesiacov, dokedy musia byť programy zaslané Európskej, alebo respektive projekty za Európskej komisii. Teraz 24, len spomeniem tie obsahy programov, členské štáty a ich e, účasť na regionálnych e, stratégiách. E, o tom budeme hovoriť, keď budeme mať tie definície. A potom tie ukazovatele, ktorými môžeme definovať túto činnosť, tieto opatrenia. Potom bod 25. Len teda budem pokračovať, ešte niekoľko článkov Takže 25, to je horizontálny kompromis, ktorý sa týka spoločného strategického rámca. To sa môže schváliť ešte pred e, prijatím partnerských dohôd. Článok 26, e, poskytovanie programov, e, konkrétne ustanovenia, to sme už spomínali aj pri článkoch 7 a 8. Kľúčový článok 87 pre operačné programy e, obsahy, e, úprava. A samozrejme, tu tiež rada chcela mať väčšiu flexibilitu a priniesli e, ten nápad rozdeleného alebo rozdelenia v operačných programoch a e, teda prišli s návrhom, čo by tam malo byť a čo by sa malo riadiť iným spôsobom, teda cez partnerské dohody. Môžete si to pozrieť. Potom 93. Tieto projekty to bolo znížené na 5 miliónov z tých pôvodných 10 na tie regionálne projekty. A možno, že to sú to tie najdôležitejšie veci. A otázka na kolegov. My sme už počuli, vypočuli sme si tieto e, debaty, vieme, ako to fungovalo aj na trialógu. Nož a my si myslíme, že máme rozumný kompromis na stole, preto sme povedali áno, akceptovali sme tento prístup, aj ten etický kódex a preto tu máme ten dodatočný ďalší text Európskej komisie o tom, ako môžeme na tom pracovať. Bol tu istý text o retrospektívnych aspektoch. Retroaktiv- retrospektívnych aspektoch. A členské štáty už teraz začínajú E, pracovať na príprave partnerských dôvod, respektíve tie, ktoré ešte nie, tak tie je potrebné, aby začali, pretože inak nebude možné, aby sa to začalo implementovať od roku 2014, e, pretože v, vo fáze e, je, je, je dôležité, aby boli teda pripravení, aby sa, keď sa dosiahne dohoda, aby uh, E, tam neboli nejaké negatívne dôsledky, dopady. E, my sme si nevymysleli tento text. Členské štáty povedali, dobre, e, tak dajte nám tie možnosti, dajte nám šancu aj bez prípravy a chceli, aby sa to dalo na papier. Dobre, takže takto vyzerá e, naša vec. Teraz ešte hovoríme o tom spoločnom strategickom rámci. To bolo, o tom sme hovorili aj s Írmi. A veľmi Detálne sme sa uh, pozerali na tie metodické ciele 4 a 7. Tie treba, treba prijať uh, tak, ako e, ešte to nie je presne stanovené, mali sme o tom len debatu a tiež potom aj debatu o ESF. To, o tom už bolo rokované, už to bolo vyjednávané v, vo výbore pre zamestnanosť, pre zamestnanie a sme si vedomi toho, že my ako spravodajcovia musíme na to pamätať, že teda nemôžeme úplne všetko akceptovať, respektíve je ťažké akceptovať presne to, čo bolo prerokované. Je tam jeden fakt dohľadom výdavkov. E, e, rada prišla s návrhom e, iného percenta pre ESF, e, pre inú kategóriu a v našom texte žiadame väčšiu e, flexibilitu. A my sme požiadali o vysvetlenie Európsku komisiu, požiadali sme ich tiež o isté návrhy A žiadali sme tiež e, možno o e, tú debatu, o to vysvetlenie aj od pána Andora, e, aby sme vedeli, ako čo najrýchlejšie môžeme napredovať, ako môžeme napredovať našim mandátom. Ja neviem, že či ísť článok po článku, pretože samozrejme to by trvalo dlho, ale potom by som to už nemusel opakovať, samozrejme ten spoločný strategický rámec a tak ďalej. Neviem, možno by sme mohli tak sa v podstate nejako pripraviť na to hlasovanie už tak v takom stave, akom sme dnes. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som chcel e, otvoriť e, priestor, poskytnúť priestor pre mm, diskusie, otázky. Jan Albrecht, otázka ohľadom kódexa správania sa. Ako vyzerá dohoda e, ohľadom tohto kódexu? Je to všeobecná otázka, ale podľa mňa je dôležitá. Uh, Máte nejaké ďalšie otázky alebo pripomienky? Pani Babinska. Dziękuję bardzo, to tak brzmiało e, prost. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som veľmi, veľmi stručne k tomu prešla a teraz prejdem do angličtiny. Takže m, mm, viem si predstaviť, e, aké napätie e, mm, boli s tým spojené, koľko času bolo treba, tomu treba venovať. Ďakujem veľmi pekne e, za odvedenú prácu. Iba jedna stručná poznámka. E, E, e, chyba tu Konstanc a neviem, či by sme nemali premyšľať o tom, či e, netreba zohľadniť naše z Konstanc stanoviska. Mám správu o kohéznej politiky a politiky energetiky. Toto sa schválilo v pléne naposledy v Štrasburgu. Veľmi úzko sme spolupracovali e, mm, s kolegami e, z ALDE a správu e, podporili podporila väčšina europoslancov. Niektoré body sú tu nové, ale parlament s nimi súhlasí a prípadne o nich môžeme rokovať počas týchto vyjednávaní. Ďakujem pekne. Praje si ešte niekto slovo? Nikos a potom Cornelia. I haven't understood very well uh, about the... Nepochopil som celkom dobre uh, v súvislosti uh, s kodexom správania sa a dohodu o partnerstve. Viem, že v niektorých krajinách chýba zákonná úprava participácie regionov a v príprave plánov regionálneho rozvoja. Na druhej strane, takáto participácia je mimoriadne dôležitá, aj keď e, to v niektorých prípadoch nie je za upravené zákonom. Je to však veľmi dôležité z hľadiska zabezpečenia e, účinnosti projektov a e, regionálneho rozvoja. A ja som celkom dobre nepochopil, v čom spočíva dosiahnutý kompromis. Čiže aj v prípade, e, keď chýba príslušná legislatíva, či je možné uplatniť postup participácie spoločných e, e, e, diskusí, spolurozhodovania na vnútroštátnej úrovni za účasti vyšších um, územných celkov e, občianskej spoločnosti ešte predtým, ako sa pripraví definitívna verzia regionálneho programu, predtým, ako sa dosiahne dohoda medzi členským štátom a komisiou alebo to nespadá pod takúto dohodu? E, Cornelia Ernst. Cornelia Ernst. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. E, odvedol dobrú prácu. Iba jedna otázka. Na konci ste povedali, že v prípade ESF existuje podpora e, vo viacerých otázkach, nie však v percentuálnej sadzbe. E, ide o tú kvotu na chudobu, o tom sa diskutuje, alebo existujú ešte nejaké ďalšie e, spory ohľadom e, percent? Uh, I, I have... Ďakujem. Nik iný, žiadny ďalší kolega sa nehlasí o slovo. Poprosím teba, Lambert, v poriadku. Takže posledná otázka. ESF. Ide o návrh Európskej komisie ohľadom toho, aké percento zdrojov pôjde na ESF. To je to percento, o ktorom e, sa rozpráva. A potom sa to dostalo na radu a rada už to nejakým spôsobom E, e, rozvrstvil e, z hľadiska uplatnenia a to sa odlišuje od toho, čo navrhuje Európska komisie. Parlament predbežne sleduje percentuálnemu návrhu Európskej komisie. Takže je tu stále možnosť pozrieť sa na to, ako to pragmaticky uplatniť. Ale žiadne iné percenta alebo sadzby e, e, okrem toho neexistujú. Je to v súlade s našim mandátom a mandátom rady. Ako už som povedal predtým, očakávame a dúfame, že pán komisár Andor e, navrhne, ako to všetko realizovať počas nasledujúcich rokov. Zatiaľ skúmame rôzne postoje, snažíme sa o ich zbliženie. A v tomto smere sa podarilo dohodnúť o tom, e, e, že e, systém, ktorý máme v súčasnom období, jednotlivé členské štáty budú môcť prispôsobovať požiadavkám jednotlivých regiónov, prípadne miest za predpokladu, že sa to zmestí do e, celkového percenta. Takže je tu určitá flexibilita, ale je rozdiel medzi tým, čo navrhuje komisia a rada. A tu sme e, bližšie názoru komisie než rady. Na teraz. Ďalej otázka toho, ako dohoda ohľadom článku 5, kde sme sa statožnili s princípom partnerstva, ako sa to bude e, implementovať e, v národných štátoch. Samozrejme, e, treba dodržovať nariadenia. Nezáleží na tom, ako je to organizované na vnútroštátnej úrovni. Pokiaľ je tu požiadavka E, zohľadniť e, e, volené orgány, prípadne ďalších partnerov, získať ich na túto prácu. Treba to hľadať a stanoviť určité poradie prác. Takto vidíme, nie zapodívame sa vnútroštátnym zriadením alebo usporiadaním, je to príliš komplikované, ale ak budete chcieť získať prostriedky e, v nasledujúcom období, e, musíte e, plniť určité predpoklady, podmienky podľa nariadenia. A iba tak môže fungovať subsidiarita a tak členské štáty budú môcť zhostiť sa svojej zodpovednosti a zároveň e, budeme mať e, dynamický prípravný proces za účasti všetkých partnerov. Otázka Jana Olbrichta. E, ohľadom kodex sú správanie sa. Áno, hlavné je to, že dostaneme takýto kodex to je to hlavné, akou formou, formou delegovaného aktu. Európska komisia, tak ako sme sa dohodli, navrhne e, znenie delegovaného aktu a v bode 5 bod 3 e, je obsiahnuté ustanovenie o hlavných prvkoch e, takéhoto aktu. Rada súhlasí s kodexom správania sa, súhlasí aj s partnerskými dohodami. And, and what, what we, we, we... A mm, existuje ešte vyhlásenie, ktoré je pripojené k právne záväznému textu. E, to bolo potrebné, aby sme sa poistili, aby neboli žiadne prekvapenia neskôr. Rada s tým súhlasila a je tam odkaz na takéto e, vyhlásenie že rada bude akceptovať parlament a takisto neskorší delegovaný akt pani Klavská Bobinska. Áno, teraz už nie je pritomná, ale určite má pravdu. Nezabudajte však, že máme mandát. A mandát platí ako prvý. A e, e, samozrejme, e, e, hovorili sme o mechanizme konektivity a v prípade potreby tento mandát bude pozmenený. Čiže ak vyvstane určitá potreba, E, e, e, ak budete požadovať zmeny, dajte nám o tom vedieť. Zaradíme sa príslušným spôsobom. Zatiaľ takéto niečo nepozorujeme. A opačne, ak správa bude schválená, napríklad správa z vlastnej iniciatívy ako kolegyni Bobinsky, samozrejme to môže ovplyvniť našu rozpravu, keď hovoríme o špecifických článkoch, prípadne to môže ovplyvniť aj hlasovanie o e, záverečnom výsledku na pôde výboru. Takže e, e, vždy je priestor pre zmeny, ale nemeňme zatiaľ mandát, pretože to je naša jediná základňa, teda alebo jediný základ pre našu činnosť. Myslím si, že budeme môcť z toho vychádzať a zopakujem ešte raz. Počas celého procesu E, e, sme s vami e, počítali a spravodajca a tieňoví spravodajcovia majú pocit, že to, na čom sme sa doteraz dohodli, by mohlo byť priateľné. Nedostávam žiadne signály od kolegov, že v tých častiach, kde sme sa dohodli, že by bolo potrebné znovu otvárať túto diskusiu. Je možno, že neskôr budú nejaké ťažkosti rokovania boli zložité a budú naďalej zložité, to je pravda, ale v konečnom dôsledku, e, čo je dôležité, je výsledok. No Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, rada by som sa poďakovala Lambertovi za tieto informácie a tiež by som chcela povedať kolegom, predovšetkým tým, ktoré ne, ktorí neboli nikdy zapojení do Eh, inštitucionálnych rokovaní, že tento dokument, ktorý sme aj rozdali, eh, kde sú štyri stĺpce, je v náš interný vnú, pracovný dokument eh, zapojených inštitúcií, ktoré sú teda zapojené do rokovaní a ukazuje, čo sa doteraz dosiahlo, pokiaľ ide o strategické plánovanie, programovanie, je to výsledok rokovaní, bol E, vlastne potvrdený e, rokovacím tímom, vyjednávacím tímom a tiež radou, ale samozrejme môže sa ešte ďalej meniť e, v tom celom procese. Takže tá známa veta, že nič nie je dohodnuté, pokiaľ všetko nie je dohodnuté, tu platí, takže prosím, berte tento dokument, predovšetkým tu prvý, ten prvý stĺpec, ako niečo, čo sa ešte môže meniť. Je to niečo, čo je pre vás, čo môžete využiť na vašich stretnutiach, vo vašich regiónoch so zainteresovanými stranami, ale pamätajte na to, že je to proces, ktorý ešte stále prebieha. Chcem sa spýtať, či by komisia sa chcela vyjadriť k tomuto ťažkému procesu. Áno, ďakujem pekne, len veľmi stručne. V prvom rade myslím si, že zo strany komisie môžeme zablahoželať parlamentu, eh, poďakovať sa mu za tento text, eh, ktorý bol vypracovaný vo veľmi skorej fáze prípravy, rokovaní. Eh, samozrejme, sú niektoré veci, ktoré sa nám páčia viac, niektoré menej, ale celkovo je to vyvážený text, je to dobrá eh, cesta vpred. Chcem sa poďakovať parlamentu za obhajobu niektorých veľmi dôležitých prvkov, ktoré navrhla komisia a len teda niekoľko bodov, ktoré tu odznelo. Jeden zo, záväzo, jeden zo záväzkov e, pri dohode e, bolo to, že komisia veľmi rýchlo prinesie informácie o tom kódexe správania sa to bolo urobené, to bolo distribuované členským štátom a tiež e, parlamentu a o tomto budeme diskutovať už vo veľmi blízkej dobe. Potom bod e, zapojenia e, regionálnych e, predstaviteľov. O tom hovoril pán Van Nistelrooy a článok 5.1 je dôležité, aby sa vytvárali partnerstva s príslušnými miestnymi regionálnymi orgánmi. To je súčasťou aj toho návrhu komisie a je dôležité, aby to bolo jasné. A potom ten podiel ESF, to je veľmi dôležitá otázka pre komisiu. Myslím si, že e, tá pozícia parlamentu je trošku bližšie k nám než e, k, k rade. A základnou myšlienkou je to, že predovšetkým v časoch e, ekonomických ťažkostí potrebujeme dostatočnú E, dostatočné prostriedky na to, aby sme mohli investovať do ľudského kapitálu. kapitálu. To je to hlavné, čo stojí za našim návrhom a je dôležité, aby sme túto myšlienku si zachovali aj v tých ďalších diskusiách, v trialógu. A ešte len posledná vec. Eh, pokiaľ ide o Euró- írske predsedníctvo, veľmi vítame ich angažovanosť a ich ambície eh, dosiahnuť dohodu o balíku ešte do leta a určite podporíme aj tento výbor, aby sme spoločne tento cieľ dosiahli. Ďakujem pekne, veľmi sa mi páči najmä tá vaša prezentácia, eh, teda to, že ste povedali, že sú veci, ktoré sa vám páčia a ktoré sú aj ktoré, možno menej, ktoré sa vám páčia, ale nič nie je také, ktoré by ste úplne rezolutne odmietli. A e, to, čo povedal Lambert, e, že Samozrejme, sú tam niektoré ťažké témy, ktoré pravdepodobne s nami zostanú po celý ten proces rokovania. Uvidíme teda na rade vo februári, či dôjde k nejakým zmenám v pozícii rady. Ale Určite to bude veľmi ťažké a súhlasím s Petrom o tom, čo povedal, že, čo povedal vlastne o tom, že teraz v týchto ťažkých časoch musíme investovať predovšetkým do ľudského kapitálu, že potrebujeme tieto prostriedky a Tiež musíme brať do úvahy tú konkrétnu situáciu v niektorých regiónoch, predovšetkým e, tých, ktoré prešli od statusu, zo statusu konvergenčného regiónu e, do viac rozvinutého regiónu. Je potrebné zaručiť e, náležitú distribúciu fondov. Často sa tam zmenilo to percento z 12 až na 15 a mnohé tieto regióny e, čelia e, hrozbe straty financovania. A Preto treba zaručiť, e, že tie investície do ľudského kapitálu budú pokračovať a že sa ešte zvýšia a že nevytvoríme takú situáciu, kde tá efektívnosť sa môže znížiť. A preto si myslím aj, že to bude dosť ťažké dosiahnuť takú flexibilitu, aby sme sa pohli vpred. Ale samozrejme musíme sa o to snažiť ja myslím si, že týmto by sme to mohli uzatvoriť, eh, túto našu dnešnú debatu. A teraz by som rada už začala naše stretnutie koordinátorov a preto poprosím všetkých, eh, ktorí nie sú eh, súčasťou tohto stretnutia, aby opustili túto sálu. A dúfam, že všetci koordinátori sú už tu, respektíve sú už na ceste. Poprosím niekoho, aby zavolala, zavolali Francoisa Alfonsiho.